So, dear colleagues, ladies and gentlemen, please take your seat. Kolegyne, kolegovia, láskavo sa prosím usadte. Máme dnes veľmi prísny časový plán nášho stretnutia. course, first of all, I want like to welcome Chcel by som predovšetkým e, privítať e, dezignovaného komisára pre obchod, pana Phila Hogana, ktorý tu sedí predo mnou. Srdečne vás vítam. Cieľom nášho stretnutia je niečo, čo je nám všetkým jasné. Nebudem to teda musieť vysvetľovať. Pán Hogan odpovedal na našich 5 písomných otázok, ktoré sme mu zaslali ktoré boli tiež v dispozícii vo všetkých jazykoch, boli tiež zverejnené na internetovej stránke parlamentu a chcel by som vás ešte poinformovať, že výbor Júri nevzniesol žiadne námietky voči konaniu tohto dnešného vypočutia. Môžeme teda pristúpiť k vypočutiu. Pán Hogan, ešte raz vás vítam tu medzi nami. Vítam vás tu v demokratickom srdci obchodnej politiky. Je mi veľkou úcťou predsedať tomuto výboru. Ako samotná obchodná politika aj výbor INTA sa postupom času vyvinul v posledných rokoch. Naozaj vo veľkom výbor INTA v súčasnosti je výborom, ktorý odsúhlasuje alebo zamieta obchodné dohody a tiež sa aktívne zapájať do legislatívy, ktorá súvisí s obchodom. Teda skutočne je to e, demokratická páka európskych občanov. V praxi žijeme v zložitých časoch. Vzťahy s našimi bilaterálnymi partnermi sú v odlišnej rovine. VTO je v kríze, onedlho sa možno dočkáme Brexitu. A v týchto dňoch sa chystá zavedenie ďalšieho cla, e, čo súvisí e, s rozhodnutím VTO v kontexte Boeingu. Našťastie Európska únia zatiaľ je úspešná. Zatiaľ sa jej podarilo uzavrieť relatívne dobré a úspešné bilaterálne obchodné dohody a tiež to prinieslo stabilizáciu obchodného systému založeného na pravidlách. Európsky parlament v tomto procese zohrával významnú úlohu snahe zlepšiť obchodné dohody, ako napríklad dohoda CETA alebo eh, v oblasti legislatívy napríklad o konfliktných mineráloch. Obchod je o niečo viac aj v centre pozornosti verejnosti. Už ľudí zaujíma, kto má prospech z obchodu, či obchod oslabuje mieru ochrany našich spotrebiteľov a ako prispieva obchod k plneniu cieľov Parížskej dohody. Teda sú tu rozličné výzvy, hrozby, ale musíme sa im postaviť a musíme brať obchodnú politiku s plnou vážnosťou. Tá však musí byť zakotvená taktiež v hlavných zásadách udržateľnosť, to je jedna hlavných zásad, e, obchod ako efektívny nástroj v stanovovaní spravodlivých štandardov pre tovary a aj pre výrobné procesy tovarov a služieb. Dohovor ILO v tomto kontexte zohráva významnú úlohu. Ďalej, e, implementácia, presadzovanie prevediel. Musíme sa posunúť od slov k činom. Široká sieť obchodných dohôd ktoré sú v súčasnosti v platnosti, musia prinášať výsledky aj v EÚ aj mimo EÚ a tiež musíme získať na to primerané a vhodné nástroje. Ďalej po tretie koherentnosť. Obchodná politika by mala byť koherentná s ostatnými politikami v EÚ a tiež na národnej úrovni. Napríklad nemá zmysel požadovať znižovanie dotácií v sektore rybolovu a zároveň sa snažiť dotovať nové plavidlá EÚ. Musíme byť teda koherentní v našich politických rozhodnutiach. A obchodná politika tiež musí zohľadňovať aj demokratický dohľad Ursula von der Leyen vo svojich politických usmereniach uvádza tiež, že by sa mali nadviazať osobitné partnerstva medzi komisiou a parlamentom v tejto oblasti. Pán Hogan, po tom, čo sme si prečítali vaše písomné odpovede, vidíme, že aj vy zdôrazňujete tieto skutočnosti, ale chcel by som ešte zvorazniť štyri oblasti, v ktorých parlament by mal získať o niečo väčšiu jašnosť. Poprvé, som presvedčený, že Európsky parlament sa musí vnímať ako inštitucionálny aktér, najmä po rozvinutí situácie z posledných rokov. Nemôžeme byť v rovnakej kategórii ako všetci ostatní aktéry a zainteresované strany to sa týka otázky 3 a 7 mimochodom. Aj keď záväzok deliť sa o e, súvisiace dokumenty, určite dokumenty, to e, naozaj by sme radi uvítali, je to zlepšenie oproti aktuálnej situácii, ale vážny pán Hogan, možno nestačí takýto krok. Vieme totiž, že východiskové dokumenty, ktoré sa prejednávajú členskými štátmi, Všetkým nám je jasné, že tá najdôležitejšia časť prebieha ešte predtým, ako sa tieto východiskové dokumenty vypracujú. Parlament teda žiada, aby bol súčasťou tohto procesu ešte predtým, ako sa uzavrú tieto určujúce dokumenty a ďalej, po ďalšie. Chceli by sme získať väčší podiel na riešení otázky predbežného uplatňovania pravidel Ursula von der Leyen sa vyjadrila, že komisia by mala vždy navrhnúť predbežné uplatňovanie obchodných dohôd až po tom, čo Európsky parlament dal svoj súhlas. Vaše odpovede v tomto smere neboli príliš jasné. Prosím, aby ste sa k tomu vrátili, aby ste to jasnejšie popísali a zdôraznili, že demokratické právomoci Európskeho parlamentu sa v tomto smere budú dodržiavať. A po štvrté, právomoci dohľadu Európskeho parlamentu by sa mali zohľadniť aj pri plnení už existujúcich obchodných dohôd. Náš výbor má jasno v tom, že spoločné výbory rady v procese plnenia obchodných dohôd by nemali byť čiernymi skrinkami, tiež by sa mali podrobovať demokratickému dohľadu. Toto je naozaj určujúca chvíľa parlamentného dohľadu. Je to určujúca chvíľa taktiež pre demokraciu v EÚ a tiež celkovo obchodnej politike EÚ. Isté, že budem rád, keď kolegovia vystúpia priamo, keď budú klásť jasné otázky s jasným cieľom dopracovať sa ku konkrétnym záväzkom, odpovediam od vás, nového komisára pre obchod tu nejde len o nejaké grilovanie, ide tu o niečo viac. Musíme si spoločne zadefinovať našu spoločnú stratégiu pre oblasť obchodu na najbližších 5 rokov. Teda, prejdem teraz k praktickým aspektom tohto stretnutia. Najskôr štruktúra tohto vypočutia. Musíme sa držať rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu a všetci dezignovaní komisári by mali dostať e, dostatočný priestor, aby sa prezentovali sami seba e, svoje názory, stanoviska na úvod. Teda Phil Hogan bude mať možnosť predniesť svoje úvodné vyhlásenie v dĺžke 15 minút. A potom podľa rokovacieho poriadku bude priestor e, na 25 otázok od poslancov. V prvom bloku budú klásť otázky siedmi koordinátori politických skupín vo výbore INTA. A potom v druhom kole budú klásť otázky 18 poslanci podľa kvót za jednotlivé politické skupiny a tiež vrátane zástupcov nezaradených poslancov. Vítam v tejto chvíli predsedu výboru AFET, Davida McAllistera. Aj on bude jedným z 18 eh, poslancov, ktorí budú klásť otázky, otázky a odpovede. Prebehnú v 5-minútových slotoch. Každý poslanec bude mať minútu na otázku, na to, aby položil a potom Phil Hogan bude mať priestor za minúty na odpoveď a ak to bude potrebné, je tu možnosť, aby ten istý poslanec sa opýtal doplnkovú otázku maximálne dĺžke jednej minúty. A potom dezignovaný komisár bude mať možnosť odpovedať na túto doplnkovú otázku tiež v dĺžke jednej minúty. Ale táto doplnková otázka, takto je to v rokovacom poriadku, sa musí týkať odpovede na prvú otázku. Nemôže sa to využiť ako nástroj na nastolenie úplne inej témy. Preto si vyhradzujem právo zamietnúť možno tejto otázky, ak sa toto kritérium nesplní. Toľko teda v štruktúre Potom na záver dezignovaný komisár bude mať ďalších 5 minút, aby predniesol záverečné slovo. Ako som už spomenul, toto vypočutie eh, má obmedzenú dĺžku, konkrétne 3 hodiny. A tiež eh, čas vymedzený na kladenie otázok je limitovaný a naozaj budem trvať na tom, aby sa tento vymedzený čas aj dodržiaval Tlmočenie je k dispozícii v 23 jazykoch a na tomto vypočutí osobitne, keďže ide o navrhovaného komisára za Írsko, je možné používať aj e, írsku galčinu. To sa týka aj možnosti pre írskych poslancov. Všetci poslanci by mali mať možnosť vystúpiť vo svojom jazyku ale len samozrejme vo vymedzenom časovom intervale. Vzhľadom na to, že máme 23 jazykov, tlmočenie poprosím o e, zreteľné vyjadrovanie, nie príliš rýchle, tak aby sa to dalo otlmočiť a tiež, aby sa to dalo aj pochopiť, aby sa tomu dalo porozumieť aj procesom obrazovky, pretože tak ako zvyčajne naše stretnutie sa aj tentokrát vysiela na stránke parlamentu a tiež sa to nahráva. Toľko teda úvod, toľko teda niekoľko slov k štruktúre tohto vypočutia a teraz dávam slovo e, dezignovanému komisárovi pre obchod Phil Hogan, dostane slovo, aby predniesol e, svoj úvodný prejav. Ďakujem, pán predseda vážení poslanci, som veľmi vďačný eh, Ursula von der Leyen za to, že ma nominovala za dezignovaného komisára pre obchod. Dúfam, že na záver tohto vypočutia budete mať pocit, že mi môžete odovzdať dôveru, aby som sa tejto funkcie mohol zhostiť. Ja nie som nejaký nováčik v oblasti medzinárodného obchodu, pretože ako komisár pre prospodárstvo a vidiecký rozvoj som úzko spolupracoval s odchádzajúcou komisárkou Cecíliou Malstrom Výsledky sú veľmi pozitívne eh, a ja dúfam, že budem na nich môcť ďalej stavať. Mám eh, skúsenosti z prvej ruky v tom, ako medzinárodný obchod eh, je dôležitý pre ekonomiku v EÚ. Vývoz tovaru a služieb podporuje totiž každé 7 pracovné miesto v EÚ. Domnievam sa teda, že obchodná politika EÚ dokáže a musí poskytnúť príležitosti pre udržateľný rast, pre stabilitu a tiež predvidateľnosť v týchto neistých časoch pričom podniky v EÚ musia mať rovnaké podmienky a dostatočnú ochranu pred nekalými hospodárskymi praktikami. Obchodná politika však musí byť schopná sa ďalej vyvíjať. Musíme, musíme preukázať, že je relevantná a že sa dokáže vysporiadať s novými výzvami súvisiacimi s bezpečnosťou, strategickou autonómiou a technologickým pokrokom. Tiež musíme pracovať naše hodnoty, to, čo nás vystihuje, najmä v oblasti ako napríklad klíma, ozretelný rozvoj, e, práva pracujúcich, ďalej štandardy e, práce a emancipácia žien. Ešte predtým, ako približím svoje priority, chcel by som vás ubezpečiť, že ak budem potvrdený vo funkcii, budem naďalej budovať e, na tom, ako transparentne zatiaľ sa politika obchodu vykonávala v poslednom období. Pravidelne budem navštevovať výbor INTA, tiež budem chodiť do pléna v prípade, že to požiadajú, tiež zaistím včasný prístup pre vás k všetkým relevantným informáciám. Veľmi pozorne som si zaznamenal, čo ste povedali, pán predseda, v tomto smere. Podporím tiež iniciatívu, aby sa aj rada snažila viac počúvať stanoviska parlamentu a aby sa predbežné e, uplatňovania dohody nepracovali do praxe ešte predtým, ako sa parlament bude môcť vyjadriť. Tiež sa budem snažiť presadzovať obchodnú politiku v EÚ aj mimo nej u našich občanov, Tiež e, sa chcem zamerať na profesionálnu komunikáciu o našich obchodných vzťahoch. To je podľa mňa dôležité. Teraz by som sa posunul k piatim právnym prioritám obchodnej politiky v tomto volebnom období. Poprvé, musíme podporovať stabilné, predvydateľné e, obchodné prostredie založené na pravidlách tým, že posilníme VTO. Po druhé, musíme spravovať naše vzťahy a budovať partnerstvá naďalej v obchode celosvetovo, pričom sa musíme zamerať na naše bezprostredné susedstvo a na Afriku. Po tretie, musíme otvoriť trhy a zaistiť, aby e, podniky všetkých veľkostí mali prospekt z obchodu. To znamená, že existujúce dohody sa musia plne implementovať a lepšie presadzovať. Po štvrté, musíme zaistiť, že budeme mať dostatočné nástroje na spravodlivý, otvorený obchod, rovnaké podmienky aj interne, aj externe. A po piaté, musíme zaistiť, že obchod bude uzrateľný, musíme presadzovať hodnoty Európskej únie, zamerať sa na klímu, na jej ochranu, kontakte e, s komisármi, ktorí toto budú mať na starosti a v kontakte s Európskym parlamentom. Teda pozrieme sa na tieto priority jednotlivo. Obchod nedokáže plniť svoj potenciál bez stability a predvietelnosti, čo vychádza z multilateralizmu založeného na pravidlách. Teda multilateralizmus je vlastne v DNA Európy. Je to e, čoho sa držíme celosvetovo. Ja sa budem toho držať aj v mojom výkone mandátu a budem sa snažiť presadzovať svetový poriadok, ktorý bude založený na pravidlách. Teda takýto obchodný poriadok v kontexte VTO je v súčasnosti vystaveným najväčším výzvam zatiaľ. VTO je nevyhnutné, ale je treba ho obnoviť, aktualizovať. Musíme presadzovať e, obchod, ktorý bude založený na pravidlách, nie nejakú džunglu. Preto musíme brániť tento systém ale tiež musíme tieto pravidla prispôsobiť aktuálnemu dianiu. A Európska únia v tomto smere už e, zohráva významnú úlohu s podporou parlamentu, snažiť sa nájsť nejakú cestu z toho zložitého prostredia. Ak budem teda potvrdený vo funkcii, pokúsim sa zabrániť e, zo všetkých síl pádu VTO, pokúsim sa nájsť systémové riešenie, aby sa zreformoval tento orgán. Zároveň budem spolupracovať s ostatnými členmi VTO, aby sme oživili rokovacie funkcie tejto organizácie. Mali by sme sa zamerať na uzavretie dohôd o dotáciách pre rybolov, e, čo je tiež uzrateľný e, cieľ rozvoja 14.6. Taktiež sa musíme zamerať na aspekty sprostredkovania investícií, to aj v kontexte konferencie v Kazachstane. Tiež budem spolupracovať s ostatnými, aby sme presadzovali rokovania o elektronickom obchode, aby sme v druhej polovici roka 2020 eh, vytvorili nové eh, plány pre ďalšie fungovanie VTO. Je treba aktualizovať pravidlá, tak aby sa predchádzalo zneužívaniu dotácií napríklad v Číne, ale aj v iných krajinách a tiež, aby sa podporovali technologické transfery. V aktuálnom ekonomickom kontexte príliš veľa našich partnerov sa utieka k protekcionizmu. Európa musí presadzovať otvorenie spravodlivý obchod založený na pravidlách. Ak budem teda potvrdený, budeme očakávať e, a vynúcovať si od našich obchodných partnerov, aby sa takéto pravidlá dodržiavali. Budeme sa snažiť o pozitívne výsledky, ale tiež budeme rázne presadovať naše hodnoty a naše záujmy. Transatlantické partnerstvo určovalo podobu e, celosvetových vzťahov už posledných 50 rokov. USA zohrávajú dlhodobo významnú úlohu v podpore otvoreného globálneho obchodného systému. Ale niektoré obavy USA, ktoré sa týkajú globálneho obchodného systému, s nimi zdieľame aj my. Domnievame sa, že zmeny sa najlepšie dosiahnu v rámci stanovených pravidiel. Teda Európska únia bude e, naďalej konať e, v oblastiach spoločného záujmu a budeme sa snažiť znižovať obchodné tlaky a napätie napríklad v tých oblastiach, kde je možné odsúhlasiť pravidla, ako napríklad v júli 2017 medzi predsedom Junckerom a prezidentom Trumpom. Budeme hľadať spôsoby aj trilaterálne, ako pôsobiť, dajme tomu, ako v Japonsku, aby sme rozpracovali e, spoločné vnímanie reformy VTO napríklad. Ja som pripravený pracovať na pozitívnej transatlantickej agende a som pripravený spolupracovať s našimi partnermi. Tento rok, pokiaľ ide o kvóty, ohľadne hovedzieho bez, bez hormónov, tak tento rok sa nám naozaj podarilo v tomto postúpiť a um, musíme brať na zreteľ, že obchod sa vyvíja a že to, čo sa deje, má dosah na naše vzťahy so všetkými, so všetkými na naše vzťahy so všetkými veľkými hráčmi. Všetci rozumieme tým výzvam, ktoré predstavujú čínske dotácie a rozumieme tomu, že tieto dotácie sa hojne využívajú v rámci ich ekonomiky a preto musíme naozaj na týchto otázkach strategického významu pracovať. Náš vzťah s Čínou je veľmi dôležitý. Je samozrejme dôležitý pre pracovné miesta na oboch stranách ale naše spoločnosti musia byť schopné súťažiť s čínskymi, s, s čínskymi podnikmi a musia sa tešiť rovnakým podmienkam pre všetkých. Tak tomu ale nie je dnes. Ja samozrejme budem pokračovať v aktívnom dialogu, budem sa angažovať, budem pracovať na témach ako klimatické zmeny, environmentálna ochrana, reforma VTO. Takisto, takisto prioritou budú aj rokovania o prebiehajúcich investíciách Musíme naozaj hájiť naše záujmy a naše hodnoty a ja som si plne vedomý toho, aké obavy má v tejto súvislosti Európsky parlament. Náš prístup k Číne by sa mal týkať aj zrovnovážnenia nášho obchodného vzťahu a mali by sme zároveň riešiť aj nekalé obchodné praktiky. Nemali by sme, mali by sme určite recipročne sa snažiť riešiť jednotlivé problémy. Potrebujeme posilniť bezpečnosť kritickej infraštruktúry a našu technologickú základňu, tak ako bolo uvedené v oznámení z marca 2019. Posilnili sme náš vnútorný súbor nástrojov, opatreniami ako napríklad e, investičný screening. Pracujeme na tom, ako riešiť rušivé vplyvy, rušivé vplyvy štátneho, zahraničného štátneho vlastníctva. Musíme sa takisto aj ubezpečiť, že naplníme dohody s našimi východnými susedmi. Musíme, musíme musíme sa pozrieť na oblasti voľného obchodu, musíme sledovať ďalší vývoj s, s takým krajom ako je Švajčiarsko a Turecko, pochopiteľne. Eh, je tu i Brexit. Spojené kráľovstvo by malo odísť o 31 dní z Európskej únie, zatiaľ čo je samozrejme nemožné predvídať, ako to naozaj dopadne. Eh, mnohí Ehm, mnohí sa snažia predvídať, ako to bude, ale komisia sa už pripravuje a pripravuje sa veľmi hlbkovo na Brexit bez dohody. Nakoniec ďalší kontinent, Afrika. Afrika sa musí stať ešte väčšou prioritou, než je dnes. Ja budem práve tu stavať na svojich uh, skúsenostiach. Ja ako hm, komisár pre polnohospodárstvo som pracoval na vytvorení Task Force pre vidieckú Afriku. Naše obchodné dohody s Kanadou, Japonskom, Vietnamom a nedávno aj s Mercosurom preukazujú našu schopnosť využiť vnútorný trh, e, ktorý sa môže otvoriť e, zahraničným trhom a dokazuje to aj to, že môžeme rozšíriť naše štandardy a napomáhať e, zlepšovať sociálne environmentálne politiky a praktiky v tretich krajinách. Budeme samozrejme pokračovať v rokovaniach s Austráliou a s Novým Zélandom. Ehm, musíme využiť, ale aj plný potenciál už existujúcich ehm, obchodných dohôd. Ja som presvedčený, že je zásadné, aby sme posilnili naše úsilie implementovať a presadzovať existujúce dohody. Vymenovanie, ehm, vymenovanie úradníka pre presadzovanie obchodu bude dôležitým bodom a ja budem e, s týmto úradom úzko spolupracovať. Rovnako zdieľam aj vaš, vašu obavu ohľadne malé, malých a stredných podnikov, pretože viac ako 80 tých, ktorí sú zapojené do medzinárodného obchodu, sú práve malými a strednými podnikmi. Chceme, chceme podporovať férové a otvorené obchodovanie a rovnaké podmienky pre všetkých. Chceme chceme, podporovať eh, eh, férovú súťaž, eh, rovnaké podmienky pre všetkých. Chceme na to využiť nástroj ako napríklad iniciatívu pre medzinárodné obstarávanie, celom ktorého je vytvorenie reciprocity s tým, aby mohli európske podniky uspieť na trhoch v zahraničí. Rovnako sa chceme zaoberať aj nekalou hospodárskou súťažou. Chceme, chceme, chceme sa pozrieť na zahraničné dotácie a chceme pritom využívať všetky, všetky nástroje, ktoré máme dispozícii, ako napríklad nástroje defenzívneho charakteru. To ale znamená, že i náš vlastný súbor nástrojov budeme musieť posilniť. Um, obchod musí byť aj udržateľný. Obchodná politika musí prispievať k riešeniu globálnych výziev, ako, akými sú napríklad um, klimatické zmeny, ochrana životného prostredia, posilňovanie pracovných štandardov. Preto preto sú veľmi dôležité ciele, ktoré budú záväzné v tejto oblasti. Ja samozrejme budem využívať na to nástroje, ktoré sú k dispozícii cestou obchodných preferencií, obchod, cestou bilaterálnych obchodných dohôd, um, alebo napríklad cestou otvárania trhov pre environmentálny tovar a služby. Ak budem potvrdený vo funkcii, tak budem s vami naďalej spolupracovať na, na novom všeobecnom systéme preferencií. Reforma tohto systému by, by mala zabezpečiť, že, sa, že zostane tým najštedrejším systémom svojho druhu vo svete a že, a že naozaj napomôže nám na ceste k udržateľnému rastu tieto, e, musíme sa zacielovať viac na klímu, udržateľnosť. A toto sú veľmi dôležité hodnoty, ktoré musia stať v samom centre našej obchodnej agendy. Dámy a páni, táto agenda je veľmi dôležitá, prichádza v kritickom momente. Parlament a ten, najmä tento výbor sa od prijatia Lisabonskej mluvy stal rozhodujúcim hráčom pri formovaní obchodnej agendy a ja som pripravený, odhodlaný spom- s vami spolupracovať, aby sme také toto partnerstvo mohli posilniť. Ja si myslím, že môžeme posilniť túto úlohu a naozaj môžeme spolu môžeme konať a tak, aby to prinieslo výsledky, ktoré ukážu Európu v tom najlepšom. Ďakujem veľmi pekne, pán Hogan. Nech sa páči, teraz nasleduje prvé kolo otázok od koordinátorov politických skupín. Ako prvým za EPP je pán Christoph Hansen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Hogan, vítajte na na dnešnom vypočutí. Pán komisár a dezignovaný komisár, samozrejme, ako viete, eh, EÚ je hlboko integrovaným regiónom vo svete. Transatlantické partnerstvo pod, znamená aj veľa pracovných miest a príspevok k globálnemu HDP, ale súčasná americká politika ohrozuje politiku unilaterálnymi clami, um, polarizuje sa situácia v rámci VTO. Čiže ja sa vás chcem v tejto súvislosti spýtať, akým spôsobom chcete zlepšiť transatlantické vzťahy, akým spôsobom budete, budete hájiť systém, ktorý vychádza z pravidiel a akým, a akým spôsobom chcete riešiť celú situáciu, ktorá tu teraz vznikla. Ďakujem. Pán Hogan, predpokladám, že v časoch nápetia nesmieme sa to zozretela širší obraz každý deň mm, obchodujeme vo výške 3 miliardy e, eur mm, so Spojenými štátmi americkými. Už máme základy na to, aby sme mohli ďalej na tomto základe spolupracovať e, Eh, od eh, roku 2018 od stretnutia pána Junckera s pánom Trumpom sme ale nevideli bohužiaľ žiadne ďalšie kroky. Pani von der Leyenová má jasný cieľ, chce, aby sme stavali na pozitívnej agende z roku 2018 a ja som poverený tým, aby som sa naozaj snažil, ako len najlepšie viem a budoval na eh, tomto vzájomne prospešnom partnerstve, ale na ten tanec treba, treba, treba dvoch samozrejme a ja ja naozaj rozmýšľam, mm, ja si samozrejme budem, budem hájiť naďalej záujmy Európskej únie. Kľúčom je koncentrovať sa na vzájomne prospešný komponent. Nedávne závery z dohody ohľadne hovedzieho, o ktorej som hovoril, je jasným príkladom toho, že Európska únia je ochotná riešiť tento problém, ktorý je tu už nejaký čas. A vzťah medzi bezpečnosťou, technológiou a obchodom e, sa, roz, sa, sa vyvíja, preto potrebujeme aj VTO, aby sa aj ona zapojila do tohto procesu. Pochopiteľne tých, tých vecí, ktoré, ktoré trápia aj Spojené štáty, je viac, e, ako napríklad e, tie uvedené dotácie. A musíme samozrejme ďalej posúvať e, túto agendu, riešiť situáciu na trhu. Takže musíme nájsť spoločnú reč, e, aby sme mohli ďalej spolupracovať. Ale na to, ale na to samozrejme potrebujeme to zastrešenie zo strany VTO. Um, ehm, takýto prístup e, by mohol viesť k viacerým dohodám pre viaceré strany. Ja dúfam teda, že Spojené štáty zareagujú na to pozitívne. Dodatočná otázka. Áno, keďže hovoríme, ako očakávame, že VTO dnes či zajtra rozhodne o prípade Airbus. Videli sme provizórny zoznam sektorov, na ktoré sa Spojené štáty budú zacielovať, teda pôjde o víno, olivy, sír a tak ďalej. Čiže Spojené štáty e, sa zacieluje na, na, na tieto sektory, na dodávateľov členských štátov a ja mám pocit, e, Eh, že mm, dojde k prelomeniu jednoty medzi členským štátom. Neviem, vnímate to i vy tak? A ako by sme sa tomu mohli vyhnúť? A keďže ide o polnohospodárske produkty, ako by sme mohli chrániť polnohospodársky sektor? Pán Hogan? Pani komisárka Malstromová predložila možné riešenie o vzťahu k prípadu Airbus na VTO. Ide o to, aby Eh, sme sa ubezpečili, že tu bude plný súlad v rámci VTO. Viete, že je ešte jeden prípad eh, na VTO, ktorým je prípad Boeing a rozhodnutie k tomuto prípadu padne o pár mesiacov. Teda nedáva zmysel eh, keď sme ako EÚ predložili konštruktívne riešenie problému, ktoré pred nami stojí, uh, že by sa Spojené štáty chceli nejakým spôsobom odďačiť a, e, alebo že by chceli prísť nejakými odvetnými opatreniami. Keď e, vlastne je tu ešte prípad Boeing, my sa snažíme e, kontaktovať sa na Spojené štáty, snažiť sa s nimi rokovať, ale dosiaľ sa nám to veľmi nepodarilo. Ja, ja rozumiem tomu strachu ohľadne tých komodít na zozname, ale uh, Vyčkajme si, vyčkajme si na, na rozhodnutie, uvidíme teda, čo bude na zozname, ako bude vyzerať to odvetné opatrenie. Európa sa musí sama chrániť, samozrejme. Musí chrániť naše, naše produkty a tie produkty, ktoré my naopak tiež budeme identifikovať. Ďakujem za SAD, je to pani Kathleen van Bremt.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 even further away, Commissioner, but that's, that has no symbol. Um... Ešte som, sedím ešte ďalej než predtým, ale to určite nič neznamená. Vítajte, pán rezigrovaný komisár. Mám dve veľmi špecifické otázky k dohodám o voľnom obchode. Pokiaľ ide o te, kapitoly TSD a skutočnosť, že súčasný prístup nefunguje. Pozrite sa na Južnú Kóreu, my vieme, o čo ide, alebo na Kolumbiu. Za minulý rok 169 obhajcov um, ľudských práv prišlo o život. A vo, vašom, vo vašich písomných odpovediach ste povedali, že chceme využiť všetky nástroje, ktoré máme dispozícii, aby sme naplnili tieto ciele. Ale ako, chcete, ako to chcete urobiť, keď sa pozriete na implementáciu kapitoly TSD? Minulá komisia spustila plán e, s konkrétnymi krokmi, akčnými plánmi, ktoré z týchto konkrétnych akčných krokov nefungujú, ktoré mali posilniť, alebo, alebo plán, plánujete nové kroky ku kapitole TSD. A ešte ďalšia otázka, to, to súvisí s predbežnou ratifikáciou. Nie, nie, to v rám... pán Hogan. Ďakujem veľmi pekne. Pani van Brent, poznám túto problematiku. Mnohí vaši koordinátori eh, chcú určite urobiť viac a vy sledujete a máte určitú politiku. Eh, korejský príklad je prvým príkladom dohody, kde sme využili všetky možné nástroje na riešenie sporov, aby sme to zosúladili s, s kapitolami a zabezpečili súlad. Je to dobrá príležitosť prvýkrát si preveriť vykonávanie, presadzovanie a uvidíme, ako náš partner plní to, čo slúbil, že spraví, keď sme podpísali dohody. Z toho by sme mali vychádzať a kapitola TSD v 15. akčnom pláne je náročná, vyžaduje si väčšie zapojenie občianskej spoločnosti, inštitúcií, v rámci EÚ aj naše dojednania sa musia prispôsobiť, otvárať ďalšie príležitosti a potrebuje, aby sme mohli finančne podporiť e, nároky, sťažnosti a poskytli dôkazy, ktoré potrebujeme. Takže ja to veľmi podporujem. Využitie obchodu, obchodných nástrojov, politiky a plná realizácia kapitoly TSD, tak si myslím, že korejský príklad bude dobrá skúška pokiaľ ide o vašu odpoveď a keď sa pozriete na to, čo sa deje v Brazílii, čo sa dialo počas leta, o tom sme už diskutovali, a keď sa pozriete na dohodu Mercosur, niektorí hovoria, že ak by dnes platila dohoda s Mercosurom, tak by ochránila amazonské prálesy. Ja si to nemyslím. Potrebujeme podmienky predratifikačné podmienky v prípade Mercosuru a ďalších dohod o voľnom obchode ešte predtým, než začneme rokovať o ratifikácii. Súhlasíte? pretože Európsky parlament sa určite e, bude chcieť ubezpečiť, e, že, vy ste o tom hovorili počas úvodu, že naozaj prídeme so skutočnou angažovanosťou a s tým, že sa budeme pridržať toho, čo bolo dohodnuté v Paríži. Súhlasíte s týmto predratifikačným postupom. Viete, že prezident Bolsonaro mal inú politiku, inú pozíciu predtým, než ho zvolili e, za prezidenta Brazílie. To nie je nič nezvyčajné v politike. Ale potom, čo bol zvolený, tak sa rozhodol, že zaujme iný prístup a ak, ak, ak bude dohoda, ak sa teda dohodneme na Mercosure, že jednoducho E, bude pokračovať v Parížskej dohode a hovorí o 12 miliónov hektárov reforestácie. E, hovorí o tom, že sa nebude vyrubovať les, hovorí teda aj, aj o lepšej správe lesa. Ak by sme nemali obchodnú dohodu, obchodnú politiku, tak by sme nemohli uplatniť žiadny pakový efekt na krajiny Mercosuru vrátane Brazílie. Uh, Všetkých nás poburilo to, čo sa stalo, čo svetkami sme boli e, v Brazílii toto leto, ale jednoducho teraz, teraz nemáme zatiaľ e, žiadnu páku na to, aby sme to riešili bez obchodnej dohody. A ja som pripravený samozrejme sa pozrieť na to, čo máte na mysli pod predbežnou ratifikáciou, pred ratifikáciou, ale e, ale samozrejme, oni e, v oblasti, pokiaľ je o obchod, nič nie je zadarmo. Určite budú nás, že aby sme otvárali aj ďalšie kapitoly. Nech sa páči. Ka, pani Karin Karlsbro za Renew Europe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za úvod. Rovnaké podmienky pre všetkých, pre všetky podniky, vrátane tých v rozvojových krajín, aby mohli súťažiť v rámci globálneho hospodárstva musí byť naozaj kľúčovým cieľom pre digitálnu agendu. Aké kroky chcete podniknúť na to, aby sme podporovali globálnu férovú digitálnu ekonomiku, aby sme zabezpečili transparentnosť, e, súkromie užívateľov, pričom e, budeme vytvárať také prečnosti, ktoré, z ktorých budú mať prospech ľudia a podniky v EÚ aj mimo EÚ, ako zabezpečíte, že už existujúci text k digitálnemu obchodovaniu spoločne s pravidlami vytvárajú koherentný medzinárodný rámec pre digitálne obchodovanie. A na záver, kedy komisia predstaví stratégiu pre digitálne obchodovanie? Ďakujem. Nech sa páči. Nuž ja súhlasím pani Karlsbro, že otvorené a, otvorené a férové obchodovanie musí vychádzať z pravidiel. Ja som sa stretol s Robertom Azevedom, teda s generálnym riaditeľom VTO a presne o týchto veciach sme diskutovali a diskutovali sme o tom, ako, ako postupovať ďalej. Samozrejme, od, on očakáva do budúcna od EÚ eh, to, že sa ujme vodcovskej úlohy v tomto, že budeme lídrom. A máme a tento výbor neraz diskutoval o tom, ako, ako sa chrániť, ako využívať na to nástroje na, ochrany, na ochranu obchodu. Samozrejme máme tu investičné, investičné monitorovanie, um, chceme, chceme pracovať, aj diskutuje sa momentálne aj o nástroji pre medzinárodné obstarávanie, tak dúfam, že sa nám podarí pokročí srdcom s pánom Altmajerom, s ministrom z Nemecka a naozaj sme diskutovali aj o zjemnení nemeckej pozície, tak uvidíme, ako ďalej sa nám podarí pokročiť, pokiaľ ide o, e, o tie dotácie. Ja budem samozrejme spolupracovať s pani podpredsedničkou Vestager, budeme pracovať na nástrojoch, ktoré by mali riešiť e, rušivé účinky eh, polnospárských subvencií aj, aj, aj teda z pohľadu spolupráce s inými partnermi. A my sme samozrejme pyšní na to, že sme, ot- že sme otvoreným trhom, ale niekedy to možno niektoré, eh, možno, možno niektorí to niekedy zneužívajú. Takže musíme byť určite rázni, pokiaľ ide o našu obhajobu, našu ochranu. Máme, máme 130 e, ochranných opatrení, 93 sa týka jednej krajiny. Naozaj preto potrebujeme podobné nástroje a tieto nástroje musíme zároveň aj presadzovať, pretože musíme ich skrátka vedieť presadiť, pretože v opačnom, e, v opačnom prípade e, nemajú takú silu. Európsky exportný systém nám umožňuje to, že niektoré z našich citlivých tovarov a technológií nie sú, ne, nebudú eh, zneužité alebo nebudú nejakým spôsobom narušené. Ďakujem. Ďakujem za odpoveď, najmä pokiaľ ide digitálne otázky. Tak to je veľmi kontroverzná téma, aby sme zaručili správnu debatu a ustanovenia, ktoré by zabranili tomuto ako budete ďalej zlepšovať zapojenie občianskej spoločnosti a zainteresovaných strán pri e, realizácii monitorovaní hodnotení? Ako zlepšíte komunikáciu, pokiaľ ide o súčasné a budúce obchodné dohody, aby benefity obchodu boli známe všetkým? Som veľmi rád, keď sa zapojí celá občianská spoločnosť, poslanci, poslanci národných parlamentov do tejto problematiky. Je to veľká priorita vytvoriť jednotný digitálny trh. Snažíme sa o to už veľa rokov a robíme postupne jednotlivé kroky ale uvedomujeme si aj, že potrebujeme rovnaké podmienky pre všetkých. A keď budeme mať takéto rovnaké podmienky, tam platí aj Čína, aj VTO, čo musíme zapojiť do tohto úsilia, tak dúfame, že sa nám podarí dotiahnuť aj rokovania o elektronickom obchode vo VTO a že potom budeme mať digitálnu agendu, a, e, stratégiu digitálneho obchodu nielen na európskej úrovni, ale celosvetovo Takže sme otvorení akejkoľvek potrebnej diskusii, aby sme skomunikovali prínosy, výhody obchodu, ale vyžaduje si to čas a musíme byť veľmi angažovaní, aby sme dokázali sprostredkovať správne informácie o tom, čo je obchod, aké pri... medzinárodný obchod. Ďakujem. A teraz za zelených pani Heidi Hautala. Ďakujem veľmi pekne. E, pán dezignovaný komisár, dobrý večer. V vašich písaných odpovediach som našla jednu vec. Povedali ste, že nulová tolerancia voči detskej práci. A pozrite si viaceré uznesenia nášho výboru, kde žiadame povinnú due diligence v situáciách, kde dochádza k porušeniu ľudských práv európskymi firmami alebo napríklad odles, pri odlesňovaní. Chcem povedať, že aj komisia v júli rozhodla, že budú regulačn, regulato, regulačné a neregulačné oparenia, aby sa zabránilo odlesňovaniu v našom hodnotovom reťazci Takže aký bude váš prístup, keby vás pozvali k účasti na takejto práci, ktorú vidím, že vznikne? To znamená, že budeme mať zákonnú due diligence pre celé e, dodávateľské reťazce? Pani Hautala, ja rozumiem že, a viem, že tento výbor má právo iniciatívy a bude môcť prísť so svojimi návrhmi, toto právo iniciatívy je niečo, čo pani predsednička van der Leyenová hovorí o pol- v politickom usmernení. Ja to podporujem, takže sa teším na prácu s týmto výborom. Keď toto bude prioritou výboru, v akýmkoľvek spôsobom technická pomoc, hearingy a tak ďalej, aby ste mohli vypracovať a pripraviť takýto návrh od due diligence. Moje služby vám budú k dispozícii a Taktiež máme tú dobrú históriu, keď riešime otázku ľudských práv. Dobré príklady, napríklad konflikt, e, nariadenie o nerastných surovinách ktoré nadobudne účinnosť 2021, o dva roky neskôr sa môže revidovať. Máme nariadenie o dreve, kde sa zakazuje e, umiestniť na európsky trh nezákonne vyťažené drevo. Máme napríklad aj prístup e, k náprave pre obete. Potom sme hovorili aj o smernici o nefinančných hláseniach. 6 tisíc najväčších európskych firiem musí teraz hlásiť svoje e, aktivity, ale samozrejme dá sa robiť aj viac, určite viac, ale je to dobré východisko a dosiahli sme tu veľký pokrok a samozrejme obchodná politika dokáže viac, aby sa zlepšila aj situácia v ľudských právach, rodovej rovnosti, mučení a tak ďalej a tak ďalej. Ak sa rozhodnete, že prídete ako výsledok svojej práce, keďže máte právo iniciatívy s návrhom v tejto oblasti, veľmi rád to podporím. Ešte doplňujúca otázka? E, pán komisár, vo vašej písomnej odpovedi je mnoho odkazov na implementáciu e, cieľov udržateľného rozvoja a chcem sa spýtať, ako si myslíte, že by sa mala komisia zorganizovať tejto problematika? Teraz to má každý komisár v svojom e, poverovacom liste. Myslíte si, že predsednička komisia alebo ako? Aký by bol váš príspevok z konkrétneho pohľadu? Máme teraz šancu hovoriť o technickom presadzovaní aj o tom úradníkovi, vysokopostavenom úradníkovi, ktorý sa bude zaoberať obchodnou problematikou. Toto je nová funkcia a e, ja by som chcel začať túto prácu čo najskôr a ja a výbor váš výbor, dúfam, a všetky zainteresované strany by sme sa mohli zaoberať referenčnými kritériami práve pre túto novú funkciu hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu. Je to dostatočne vysoká úroveň na to, aby sme mali dobrú komunikáciu a dobrú úroveň e, vy, e, implementovania a presadzovania. Ako ste už povedali, obchodná E, politika TSD musia ísť ruka v ruke a niekto sa musí tomu koncentrovane venovať. A preto si myslím, že toto je dobrá iniciatíva a teším sa na to, ako budeme o tom ďalej rokovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Markus Puchner za ide. Ďakujem. E, pán dezignovaný komisár je to jasné, že musíme kontrolovať obchod. Od roku 2016 milióny milióny ľudí išli do ulic, keď mali problémy s kanadskou dohodou CETA. Predtým sme mali problémy s TTIPom z USA a ľudia vyjadrovali svoju nespokojnosť. Hlavná kritika sa zamerala na oblasť polnohospodárstva, ktor- keďže sú títo ľudia vystavení uh, najväčšiemu tlaku a pritom oni zabezpečujú bezpečnosť potravín. Teraz prebieha diskusia o Mercosure. Údaje poznáme, ale účinky nie. Aký, aké posúdenie vplyvu sa urobí? Aké údaje mala komisia k e, dispozícii? Z akého dátumu? Obávam sa, že v čase uzavratia dohody v júni tohto roku nebolo vôbec jasno, aké sú možné dôsledky dohody pre naše polnohospodárstvo. Pán Hogan, ako vy budete pracovať s dohodou Mercosur, keď príde nové posúdenie vplyvu a ukáže väčšie skreslenie trhu v citlivých oblastiach, napríklad polnohospodárstve, než sme sa mysleli, že to bude? Ďakujem a chápem tieto obavy v súvislosti s dohodou medzi EÚ a Mercosurom. Ale keď tu ide o určité objemy e, tovarov a tie musíte pustiť na trh, tak nikto sa tomu neteší. Ale pozrime sa na to, ako fungujú obchodné dohody na svete, aké dojednania máme. Vidíme e, po, e, pozitívny dopad na polnospodárstvo aj v CETE, aj s Japonskom, aj s Mexikom. Vidíme veľmi pozitívny výsledok. Mercosur a táto dohoda je určite oblasť, kde budeme robiť posúdenie e, dopadu udržateľnosti a ďalej. A urobíme aj posúdenie pre rok 2020. Všetky dohody posúdime, aj Mercosur, z dopadu na polnohospodárstvo a zraniteľnosť farmárov. Takže to, že máme tarify a kvoty čo najnižšej úrovni, povedzme v hovedzom, cukre, hydine a tak ďalej, tak si myslím, že máme vyvážený výsledok. Keď si pozrieme všetky odvetia v súvislosti s tým, čo máme v Mercosure, ja dúfam, že táto analýza, ktorú žiadate a ktorú vám môžeme potom dať v roku 2020 a 2021, keď sa vlastne bude riešiť ratifikácia, tak vám dokážeme že sme dosiahli dobrý výsledok a mnohé polnospodárske odvetvia budú mať pozitívne výsledky, ako je napríklad mliekarenské odvetvie, víno, olivy a podobne. Ale samozrejme to sú aj citlivé oblasti, kde sme potrebovali tarify a kvóty. Tam sú ochranné opatrenia zabudované. Máme tam takýto mechanizmus e, e, ochrany prvýkrát to sa týka dovozu na naše trhy, keď môžeme na základe dôkazov stiahnuť z trhu na základe TRQ e, výrobok až na 4 roky. Takže to sú opatrenia, ktoré sú tam prvýkrát. Pán Buchová, máte ešte nejakú otázku doplňujúcu? Ďakujem. V poslednej činnosti v júni tohto roku ste dali alebo prislúbili miliardu eur farmárom ako pomoc, teda komisia ako celok. Ako ste sa k tomu číslu dostali? Bola, bolo to len PR alebo naozaj? ja nie, sa čudujem, že spochybnete peniaze pre polnohospodárov. Tí sa tešia, keď majú dostať peniaze. Ale toto je veľmi obozretná suma, ktorá bola vyčlenená pre prípad e, narušenia trhu. Pre polnohospodárov schválil to predseda komisie a komisia, aby sme ukludnili sektor a ubezpečili ho, že keď budú určité odvetvové veci, ktoré sú citlivé, ako napríklad polnohospodárstvo, tam by sme chceli mať skôr obranu a nie ofenzívu. A to je taká, to je E, ubezpečenie pre kvalitu výrobkov, ochranné opatrenie pre prípad e, disturben, e, poruch na trhu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz EKR a to bude Hert Buržois. Ja budem hovoriť v svojej materčine, pán Hogan. My vidíme obchod ako základ dialógu, stability, ako aj udržateľný rozvoj a multilateralizmus, VTO, záchrana a okrem toho EU musí chrániť naše podniky pred dumpingom, keď a potom, najmä ak sme nes, nespravodlivo obvinení z dumpingu v iných krajinách. Týka sa to napríklad zemiakov, predtým sme mali Južnú Afriku a teraz aj niektoré juhoamerické krajiny, a my nereagujeme dostatočne rýchlo, a asertívne na tieto obvinenia. Ste pripravení konať, aby sme ochránili naše, miest, naše pracovné miesta? Súhlasím s tou celkou náladou, ktorú ste povedali. Musíme byť rýchlejší v reakcii a musíme dokázať pomôcť aj našim malým a stredným podnikom, a musíme mať dôkazy založené na faktách, aby sme mohli pripraviť určité ochranné opatrenia, e, safeguards pre prípad takýchto vec, takéto poistky, lebo veľmi často, ako viete, MSP, napríklad aj tu vo Flánsku, sú malé firmy, ktoré si nemôžu dovoliť základné súdne spory, konania, aby e, vyvratili e, ich žaloby voči ním. Takže DG Trade sa s týmto veľmi intenzívne zaoberá, ako by sme mohli lepšie riešiť spory a ako spraviť viac pre MSP, ako im pomôcť, ako ich podporiť. A pracujeme aj s členskými štátmi a regiónmi, aby sme videli, ako by sme mohli spolupracovať miesto duplika, duplikovania úsilia Takže sme identifikovali nedostatky v niektorých oblastiach. Poznáte situáciu s Kolumbiou, kolumbijské rozhodnutie o antidumpingových clách, napríklad na belgické mrazené e, hranolky. Asi o tom ste sa, to ste mali na mysli pri tejto otázke. Ja som sa stretol minulý rok s kolumbijským ministrom zahraničných vecí a spomenul som túto vec, ale nemám ešte uspokojivý výsledok na politickej úrovni, z politickej angažovanosti, takže musíme hľadať iné riešenia. Ešte je doplňujúca otázka. E, je potrebné veľmi rýchlo konať, asertívne, aby nedošlo k určitému prenosu začala Južná Afrika, potom e, Južná Amerika nasledovala. Takže ja sa naozaj pýtam, že ten e, hlavný úradník pre presadzovanie práva v oblasti obchodu by nemal mať tu na priestor, aby mohol rýchlo a účinne konať? Myslím si, že tento vysoký úradník bude naozaj veľmi zanepráznený. A to je dobré, pretože inak by všetko musela robiť komisia. A ale musíme spolupracovať a správne si rozdeliť prácu, aby sme mali dobrý výsledok. Pán Burža, chcem vás ale ubezpečiť, že tá problematika, o ktorej hovoríte, to, čo sa týkalo zemiakov a napríklad mrazených ranov, liek z Belgická a podobne. Chcem povedať, že to riešime na komisii veľmi vážne, seriózne a pani Fambrem to bude možno zaujímať, Požiadali sme kolumbijské orgány, aby prípad preskúmali. Zatiaľ výsledok nemáme, ale komisia nesedí nečine s rukami za chrbtom, takže teraz e, skúmame veľmi intenzívne otázku možnosti riešenia sporu na pôde VTO. Ďakujem veľmi pekne a samozrejme aj nemecké hranovky majú problém. A posledný za koordinátorov Helmut Scholz za GUE. Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer. Pán Hogan, dezignovaný komisár, pravdepodobne celý večer budeme hovoriť o obchode, o zásadách, o implementácii spravodlivého obchodu, o spravodlivom obchode. A vy ste v svojich písomných odpovediach uviedli, že sa budete snažiť nájsť pre VTO novú rovnováhu tým, že sa vytvoria nové pravidla tam, kde budú potrebné, to znamená rovnaké podmienky, napríklad riešenie mechanizmu sporov a tak ďalej. ženevské zásady pre novú zelenú dohodu Green Deal, tam je požiadavka číslo jedna a síce, že globálne pravidlá majú byť nasmerované tak, aby sme dosiahli zdieľanú prosperitu, sociálnu stabilitu, udržateľnosť a ochranu pred najsilnejšími hráčmi. Súhlasíte s tým, že napríklad požiadavka due diligence pre dodávateľské reťazce v odevnom priemysle, ktorú navrhol EP, je takýmto nástrojom a bol by dobrým nástrojom? Ako som povedala už predtým, ak sa tento výbor tak rozhodne, že táto problematika, táto iniciatíva due diligence je prioritou a prioritou budúcej práce a vy máte iniciatívne právo a E, zvolená predsedníčka tu aj o tom hovorí v tých zásadách, takže ja som pripravený spolupracovať s vami na tomto návrhom. Na týmto návrhom máme určité skúsenosti napríklad z odevného textilného priemyslu. Zoberme si ten príklad USA a Guatemaly. Tam to trvalo 7 rokov, kým sa ten súdny spor e, skončil a neskončil presne tak, ako sme chceli. Takže akým spôsobom sa k tomu priblížime ja som pripravený počuť vaše návrhy, vaše prístupy a dúfam, že dosiahneme čo najlepšie, najlepší výsledok. Ja len upozorňujem, že niekedy veci neskončili tak, ako sme chceli. Máte doplňujúcu otázku, prosím? Dostávam sa k otázke, ako doceliť, aby to bolo záväzné, aby sa to dalo implementovať reálne, napríklad Musíme do toho zapojiť aj zainteresované strany, aj spotrebiteľov, pretože obchod, to sa týka aj výrobných procesov spotreby a tiež spôsobu života celkovo. Ako teda chcete predstavovať túto myšlienku spravodlivého obchodu eh, u širokej verejnosti, u našich občanov? Budete pokračovať v tomto úsilí tak, ako začalo v tomto volebnom období? Veľmi rád podporím túto iniciatívu spravodlivého etického obchodu. Viem, že Gent získal ocenenie za rok 2019 v tejto oblasti. A veľmi rád podporím túto iniciatívu aj v budúcnosti. Myslím, že tým dokážeme aj pozitívne odkomunikovať to, o čo sa spoločne snažíme, ako využiť informácie, ktoré máme k dispozícii prakticky aj e, prostredstvom rôznych podujatí a tiež tým vlastne budeme schopní príjmať aj občanov e, pri e, ich nákupoch, aby prihliadali na aspekty spravodlivého obchodu. Ďakujem pekne. Toľko teda kolo koordinátorov a najnaliehavejšie otázky na dezignovaného komisára Pila Hogana. Teraz máme 18 ďalších rečníkov v poradí podľa pravidla toho veľmi známeho pána De Honta. Ako prvý dostane slovo Jürgen Warborn. Ďakujem. Moja otázka sa týka malých stredných podnikov, keďže oni sú naozaj chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. Európska únia sa ujala iniciatívy v rokovaní o nových obchodných dohodách s partnermi o mnoho viac než iní obchodní iné obchodné bloky, ale žiaľ dovozcovia a vývozcovia, najmä malé stredné podniky, oni nevyužívajú príležitosti, ktoré tieto obchodné dohody ponúkajú. Iba dve tretiny našich vývozcov využíva tieto obchodné dohody, dohody o voľnom obchode. Chcem sa teda opýtať na dve veci. Poprvé, aké konkrétne kroky chcete prijať, aby sa zvýšila miera využitia týchto dohôd u malých stredných podnikov a tiež ste pripravení zvariť flexibilnejšie, jednoduchšie pravidla pôvodu, tak aby naši vývozcovia a dovozcovia mohli tieto dohody naozaj efektívne využiť? Ďakujem. Ako ste už uviedli, máme mnoho malých a stredných podnikov v EÚ. Oni predstavujú 80 nášho obchodu v EÚ. 700 tisíc malých stredných podnikov, to je číslo, ktoré tu máme, tie vyvážajú na území mimo EÚ a predstavujú viac ako tretinu celkového vývozu z EÚ a podporujú viac ako 6 miliónov pracovných miest. Teda to je naozaj veľmi významný podiel na európskej ekonomike. Čo teda s tým môžeme urobiť? Máme osobitné kapitoly v našich dohodách o voľnom obchode, zamerané práve na potreby malých stredných podnikov. Chceme hľadať spôsoby, ako im pomôcť v každej dohode Chceme presadiť takúto kapitolu, aby sa tam zohľadnili konkrétne potreby sektora malých stredných podnikov. Chceme tiež upozorňovať na tieto dohody v radách malých stredných podnikov. E, zatiaľ to bol dosť problém. Už som to uvedla v predchádzajúcej odpovedi na úrovni členských štátov, na úrovni parlamentu, vy ako zástupcovia verejnosti. Toto všetko sú priestory, e, ako je možné viac komunikovať o prínosoch e, týchto dohôd. Tiež chceme vyvinúť platformy, na ktorých bude možné tiež eh, predstaviť eh, najlepšie spôsoby, ako zajistiť prínosnosť týchto dohôd. Obchodná politika nedokáže všetko, ale ak presadíme dobrú dohodu s dobrými kapitolami o konkrétnych potrebách pre malé stredné podniky, tak to bude prínosné pre tieto firmy a budú ochotné to aj využívať. Eh, pravidla pôvodu to je vysoko relevantná téma pre tieto dohody a odlišnosti v pravidlách pôvodu samozrejme sú um, problémové. My sa snažíme ich minimalizovať v obchodných dohodách. Chceme zajistiť konzistentnosť a pravidel pôvodu vo všetkých eh, dohodách o voľnom obchode podľa možností. Doplnková otázka. Jedna vec, ktorá je dôležitá pre všetky podniky, len najmä pre malé stredné podniky, je byrokracia. Ja viem, že vo vašom poverovacom liste sa uvádza, že by ste mali využiť zásadu 1 nový jeden von. Ako chcete presadovať eh, tento princíp v kontexte obchodu? Predsednička von der Leyen toto popisuje dosť konkrétne v našich politických usmerneniach. Ja tiež som chcel presadiť tento princíp v kontexte obchodu nie je tam totiž až tak veľa legislatívy, ale nepochybne nájdeme nejaký spôsob, ako zohľadniť túto zásadu v snahe eh, zaistiť lepšiu reguláciu. Isté sú oblasti, kde sú aj duplikátne pravidla, dajme tomu, a to by sme napríklad mohli ostrániť a tým zľahčiť podmienky pre malé a stredné podniky. Ďakujeme. Ďalej Nikola Danti. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, ak dovolíte, ja by som sa vrátil k téme VTO. Kolegovia už e, zdôraznili, že ide o krízu tak dôležitej inštitúcie. Niektoré multilaterálne aspekty sú zablokované už e, roky a nakoniec e, Tejto téme sa venuje pomerne veľa, venujete sa aj vy vo svojich písomných odpovediach. Ehm, cieľom je samozrejme riešiť túto situáciu, ale ja by som, ja by som rád porozumel jednej veci. Samoz... pokiaľ ide o sociálnu agendu a klimatické zmeny. Uh, Aké návrhy v tejto súvislosti plánujete predkladať na pôde VTO? Well, earlier, are... Ako som už uviedol, budeme sa snažiť eh, uistiť eh, všetkých aj v spolupráci s našimi partnermi, aby nedošlo k eh, úplnému pádu VTO v decembri. Už sme preniesli návrhy USA, zatiaľ na ne nereagovali, ale agenda Európskej únie by sa týkala najmä nových pravidiel, aby sa opäť zavedli rovnaké podmienky pre všetkých čo sa týka priemyselných dotácií a tiež technologického vývoja, to musia byť veľmi prísne pravidlá. Ďalej transparentnosť, e, ďalej správanie dotácií, ako aj technologické transfery. Tomuto sa budeme venovať e, aj na pôde VTO v spolupráci s ostatnými partnermi. Okrem toho je jasné, že VTO v aktuálnom nastavení nefunguje dostatočne efektívne. Ja som eh, v tomto smere oslovil aj príslušného generálneho rediteľa. On eh, sa stotožňuje s týmto prístupom. Musíme zajistiť pluralitný prístup. Nechceme totiž eh, dospieť situácii, kde celý rozhodovací proces bude úplne zablokovaný. A čo sa týka definície rozvojové krajiny. O tomto sa tiež teraz diskutuje. Niektoré krajiny, ktoré boli označené za rozvojové krajiny, sú jedni z najmocnejších vo svete a naďalej majú štatút rozvojovej krajiny. Teda sú krajiny, ktoré hľadajú osobitné teda žiadajú osobitné zaobchádzanie, ale v skutočnosti by na nemali mať nárok, pretože sú ekonomicky veľmi silné. Toto všetko musí byť súčasťou reformnej agendy, ktorú budeme presazovať a ktorú budeme iniciovať aj z európskej úrovne. Ďakujeme pekne. Doplnková otázka. Eh, Ešte jedna ďalšia téma téma eh, digitalizácie a e-commerce. Ja si myslím, že ide o veľmi dôležitú tému, ktorá má dosah na život našich občanov. Týka sa to, týka sa to samozrejme predaja, týka sa to ochrany osobných údajov a tak ďalej. Uh, Čiže e, ja si myslím, že i táto téma by možno bola témou, ktorú by bolo záhodno na dnes v rámci VTO. Ja by som sa vás spýtal, aký je váš zámer, pokiaľ ide o ochranu európskych občanov v prípade tak dôležitej témy, ako je elektronický obchod. Sú v tomto smere dva ciele vytýčené. Súkromné údaje, osobné údaje je treba chrániť našich občanov, ale zároveň musíme otvoriť digitálny obchod pre všetkých. Toto sú teda navzájom e, súvisiate ciele, ktoré chceme presediť aj v kontexte pravidiel e, o elektronickom obchode a reformy VTO. Ja sa oboznamujem s touto problematikou, snažíme sa plne využiť potenciál, ktorý v tejto oblasti existuje. Očakávali sme väčší pokrok v roku 2019, ale dúfam, e, že do júna budúceho roka sa nám podarí dopracovať k dohode v tomto smere. Už sme rozvinuli tú dynamiku s Čínou, aj s USA, aj s Japonskom v tejto oblasti. To sú eh, okrem nás aj ďalší významní hráči globálne v tejto oblasti, teda nemáme to ako veľmi významný sektor eh, technologické transfery, taktiež eh, IPT, tá, krádež IP adries, toto všetko sú veľmi vážne problémy, ktorým sa chceme venovať. Digitálny jednotný trh, e, to predstavuje veľké príležitosti pre európske podniky aj v digitálnom e, obchode, ale vyžaduje si to jednotné pravidlá, ktoré budú platiť pre všetkých. Ďakujeme pekne. Ďalej. Jordi Kaňas. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán Hogan, na základe vašich písomných odpovedí tomu rozumieme tak, že chcete podporovať dohodu Mercosur, ale radi by sme videli možno taký explicitnejší záväzok z vašej strany. Ide, ide o dohodu, ktorá ponúkne príležitosti v dôležitých odvetviach nášho priemyslu a okrem toho um, posilní prítomnosť Európskej únie v regióne v, v, čase, v čase kedy, kedy naši konkurenti možno pôsobia, alebo ich prítomnosť je oveľa silnejšia v rámci tohto regiónu. Samozrejme, e, sú, vyvstali však určité pochybnosti v súvislosti s životným prostredím, vyvstali pochybnosti um, ohľadne správy amazonského pralesa a vôbec e, otázky životného prostredia v týchto krajinách. Čiže otázka znieje. je, akú stratégiu máte na to, aby ste zaručili, že dohoda s Mercosurom bude vyvážená, udržateľná a že mechanizmy, ktoré bude obsahovať, budú také, aby sme mohli naplňať záväzky, ktoré vyplývajú z Parížskej dohody a samozrejme v neposlednom rade, ako zaručíte sociálne práva a podobne. Ďakujem veľmi pekne. Ako som už uviedol, mali by sme veľmi slabú argumentáciu z pohľadu EÚ, ak by sme nemali dohodu s Mercosurom. A ja chápem, e, že je to citlivé pre sektor polnospodárstva. V prípade vašej krajiny vy e, ste veľkými podporovateľmi dohody s Mercosurom. Myslím, že to sa týka väčšiny sektorov, pretože prínosy v obstarávaní, e, v priemysle aj pre mnohé polnospodárske sektory, ktoré ovplyvňujú vašu krajinu, sú veľmi pozitívne, čo sa týka liberalizácie obchodu a znižovania cieľ. Zároveň sme dosiahli e, veľké výhry z hľadiska ochrany zemepisného pôvodu. Tým pádom um, môžeme presadzovať aj naše práva duševného vlastníctva aj do týchto regiónov. Niekedy aj takouto formou šírime naše hodnoty. Niektoré krajiny Mercosuru uh, nie celkom uh, sú ochotné akceptovať naše pravidlá zemepisného označovania, uh, ktoré priamo súvisí samozrejme s záručenou kvalitou Myslím teda, že táto dohoda má mnoho pozitívnych aspektov. Musíme si však uvedomiť, že sú tu aj mnohé citlivé otázky, najmä v sektore polnospodárstva a snažiť sa nájsť úspešne riešenie a mechanizmy záruk, ktoré sú zavedené. Tie sa týkajú polnospodárstva, ale tiež sa týkajú pakového multiplikačného efektu v kontexte kapitoly TST. Chceme presvedčiť Brazíliu, aby sa pridala k našej iniciatíve a to znamená naozaj veľmi veľa. Nechceme sa opäť ocitnúť v zložitej situácii, keď Južná Amerika aj USA by opustili spoločne Parížskú dohodu. Chceme teda spoločne hľadať také podmienky, ktoré by znamenali, že všetci partnery sa budú podielať na tomto plnení cieľov. Nechceme vytvárať prostredie, keď budú takíto veľkí aktéry odchádzať. Isté, že Vždy sa snažíme o vyvážený výsledok, ale e, čo sa týka umožnenia prístupu na trh, e, to, na čo sa pýtate, myslím, že ten výsledok je tam dobrý. Máte doplnkovú otázku? No My nechceme presvedčať presvedčených. Ja, mňa dohoda presvedčila, ale ja chcem presvedčiť nepresvedčených. A na to treba poskytnúť e, dostočné argumenty, aby sa rozptýlili pochybnosti. A ja sa chcem spýtať, teda videl, je zrejme, že niektoré záväzky neboli uplatnené pri niektorých e, záchranných mechanizmoch. Chcem len povedať to, že dohoda je na stole, ale sú s ňou spojené určité pochybnosti a preto v súvislosti s náplňaním záväzkov environmentálnych či iných E, samozrejme, dohoda je dôležitá, ale musíme, musíme byť, respektíve čo urobíme preto, aby sme zdokonalili e, ochranné mechanizmy, mechanizmy efektívneho náplňania cieľov, aby sme teda presvedčili tých, ktorí dosiaľ presvedčení nie sú. Ďakujem. Well, example, if, uh... Napríklad, ak jedna z krajín z Mercosuru sa rozhodne, že už nechce byť obchodným partnerom EÚ, že už nechce byť súčasťou Parížskej dohody, tak sa dohoda jednoducho neuzavrie. Taká to je záruka, ktorú ľudia majú hľadiska agendy udržateľnosti. Myslím, že nie je to ideálna možnosť, ale takáto možnosť existuje. Ak nie, zaznáme pokrok v dialógu s touto krajinou, snahy presadiť ratifikáciu členské štáty, regióny, aj Európsky parlament napokon má takúto možnosť a my našich partnerov v krajinách Mercosuru informujeme, že takto celý proces funguje. Teda je tu veľký tlak, obrovský tlak na krajiny Mercosuru, aby sa snažili o pozitívny výsledok v procese ratifikácie. Tu ešte stále teda máme možnosti veci ovplyvniť. Ale čo sa týka mechanizmu záruk, predovšetkým prospodárstvo pre e, naše citlivé produkty, tu máme poprvýkrát takéto záruky. Už sme to využili v kontexte ríže v Taliansku a v e, Španielsku e, v kontexte krajín Mianmarsko a Kambodže. Už sme nemuseli však vynachádzať koleso na novo. Už sme takýto precedens mali, vedeli sme, ako to nastaviť. Ešte stále máme kontrolu nad licenciami, nad e, známkami, ktoré sa tak budú schváľovať pre hovedzí dobytok e, bez toho, aby sa splnili e, európske normy, nebude možné takéto výrobky doviesť. Myslím teda, že to musíme lepšie komunikovať, s tým súhlasím, ale do toho sa musia zapojiť všetky strany, aby sa teda šírili eh, správne informácie. Ďakujeme pekne. Ďalej. Anna Michel Asimakopulu. Ďakujem. Pán komisár, váš poverovací list uvádza, že Európa je v srdci multilaterálneho eh, systému a jedna z vašich priorít je viesť eh, a byť na to silou v reformnom procese VTO, najmä čo sa týka elektronického obchodu. Zároveň však sa od vás žiada posilniť e, postavenie EÚ v e, spolupráci s EÚ a s Čínou. Teda chcem sa povedať predovšetkým, ako chcete vyvážiť tieto tlaky medzi multilateralizmom a, obchod, a voľným obchodom na jednej strane a, a protekcionistickými opatreniami a pro, spolu s inými nástrojmi v kontexte VTO aj reformy na druhej strane. A v druhom rade tiež ako chcete zapojiť nás tu z parlamentu, náš výbor, do tohto vášho úsilia v kontexte reformy VTO. To spomínate vo svojej písomnej odpovedi ako prioritu. Ako som už uviedol, VTO je vystavené e, svojej najhlbšej kríze, odkedy vzniklo Veľmi dobre poznáte problémy, spory, teda mechanizmus e, riešenia sporov e, sa rozpadáva, taktiež transparentnosť e, sa nedostatočne využíva. Európa bude robiť nadalej všetko preto, aby sa systém zachránil, aby VTO bolo v centre globálneho obchodu. Musíme totiž chrániť náš prístup založený na pravidlách. Nechceme, aby sa rozšírilo pravidlo džungle. Zároveň vidíme, že e, sú rôzne veci, s ktorými sa dá súhlasiť e, z tých výhrad, ktoré USA majú. Nemáme však žiadne náznaky od USA, že sú ochotní spolupracovať s EÚ alebo s takýmkoľvek tým partnerom, aby sa e, presadila reforma, ktorá je potrebná pre fungovanie VTO. Myslím, že VTO samotné si uvedomuje, že je potrebná reforma. Európska únia však musí prezentovať svoje vlastné hodnoty, svoje záujmy a musí E, tak robiť zo mnoho lepšej a výraznejšej pozície sily. Sme významným partnerom. E, to, čo parlament v tomto smere dosiahol, e, je veľmi významné. Máte ešte pred sebou ďalšie úlohy. Ja budem s vami spolupracovať na tom, aby sme mali dostatočne širokú škálu nástrojov, aby sme mali aj mm, možnosti zakročiť napríklad e, technologický transfer, taktiež e, krádež IP adries, e, nekalé dotácie z Číny, aby sa produkty dostali na európske trhy. Musíme lepšie chrániť naše podniky, musíme presadiť také pravidla, ktoré budú rovnako platiť pre všetkých a chceme, tak ako aj my sme otvorenou ekonomikou, aj ostatní boli otvorenou ekonomikou, aby implementovali to, k čomu sa zaviazali, keď pred mnohými rokmi sa stali súčasťou VTO. Um, i would just like you to briefly tell us what your position Mohli by ste nám približiť svoje stanovisko k multilaterálnym eh, rozhodnutiam investičných súdov. Viete, že sa eh, v tomto smere prijalo rozhodnutie eh, v kontexte medzinárodného práva. Aké je vaše stanovisko, aké sú vaše konkrétne plány? Je to nová iniciatíva, ako viete. My podporujeme vytvorenie týchto multilaterálnych e, súdov. V tomto smere sa už by naklada úsilie, aby sa to vytvorilo zatiaľ, ešte sme len v počiatočných fázach. Myslím, že takéto súdy sú však potrebné a budú nevyhnutné, aby naša obchodná politika bola naozaj účinná. Ďakujeme pekne. Ďalej, Ilma Rodríguez Pinero. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Veľa sa hovorilo o potrebe podpory multilaterálneho obchodného systému, ktorý by vychádzal z pravidiel. Hovorilo sa o podpore VTO a dôležitosti VTO. Vy ste hovorili aj o Číne, ale treba mať na zreteli, že Čína využila systém, ktorý jej umožnil rozvinúť nekalé, mm, nekalú hospodárskú súťaž. Čiže eh, Čína Čiže my naozaj potrebujeme reformovať VTO, ale ako efektívne posilníte e, nástroji, defenzívne obchodné nástroje a budete zohľadňovať náklady, ktoré e, majú naše malé a stredné podniky a farmári. E, a ktoré vynakladajú na to, aby jednoducho dokázali e, fungovať v takomto obchodnom prostredí. A pokiaľ ide o ochranu najcitlivejších polnospodárských sektorov, môžete nám aj k tomu niečo povedať? Well, I, from my engagement... Zo svojich kontaktov s niektorými odborníkmi už vieme, že je tu záujem v mnohých krajinách presadiť e, reformu VTO. Už, e, dajme tomu, v Kanade sa to dočasne takto presadilo. Dúfam, že sa k tomu pridajú ďalšie krajiny. Bude si to vyžadovať totiž to mnoho iných e, krajín, aj zemepisných oblastí, aby sa dosiahol naozaj významný výsledok. Tiež som nadviazal kontakty aj z USA, aby som sa oboznámil, čo si vlastne želajú oni. Zatiaľ nás o tom neinformovali, napriek tomu, že sme predložili konkrétne návrhy USA už pred niekoľkými mesiacmi. Viem, že sa to teraz e, samozrejme stáva horúcejším a horúcejším z hľadiska politických tlakov v USA, ale v každom prípade e, v procese eh, reformy VTO, dajme tomu, sme v kontakte s Čínou, zatiaľ však s USA v tomto nie sme v kontakte. Mm. Náklady spojené s opravnými mechanizmami pre obchod. Eh, konkrétne máte na mysli zrejme niektoré konkrétne legislatívne návrhy, ktoré mali dramatické dopady na eh, malé stredné podniky z hľadiska nákladov pre ne. Tam je dôležité, ako sa stanovia tie prahové hodnoty, čo sa týka výslednej legislatívy, či to bude, dajme tomu, veľmi veľké colné zaťaženie pre malé stredné podniky, alebo nie až také značné. O tom samozrejme je treba rokovať na úrovni legislatívnych orgánov. nedlho sa začne trialóg, tam sa môže stanoviť rozumná prahová hodnota, aby to podniky nezaťažilo, pretože pre malé stredné podniky sú tieto náklady veľmi významným faktorom. Je treba e, to zohľadniť. Ja si uvedomujem, že to, to pre ne tlak. A budeme sa snažiť tú prahovú hodnotu nastaviť čo najrozumnejšie. Sí, en la, en, eh, tanto en su contestación por escrito vo vašich písomných odpovediach, aj v eh, obchodnej stratégii a aj počas dnešného vystúpenia ste sa nedotkli vôbec eh, spolupráce, mm, respektíve nehovorili ste o, priori, nehovorili ste o spolupráci s Latinskom ako o priorite a Rovnako ma e, trošku trápi, že váš e, záväzok e, zapojiť rodové hľadisko do obchodných dohôd, respektíve tento záväzok sa mi nezdá byť dostatočne ambiciozný. Dnes sa konalo podujatie a zaznel, zaznel prísľub zo strany pani Malström začleniť rodové hľadisko do obchodných dohôd. Preto by aj mňa veľmi zaujímalo, aký je váš pohľad Um, čo sa týka col, colných postupov, eh, eh, musíme, konštu, musíme konštatovať, eh, že tie pravidlá sa rôznia, respektíve, že často tie polnospodárske produkty, ktoré, od nás, ktoré prichádzajú zvonku, nenaplňajú požadované štandardy nakontaktujete sa, budete spolupracovať s príslušnými komisármi, aby ste e, začali pracovať na colnej únii? No, no product. Žiadne výrobky na základe nášho systému SP sa nedováža do EÚ, okrem tých, ktorí sú e, v správe nášho vlastného systému SPS za členské štáty majú na starosti práve kontroly. Keď došlo k škandálu v Brazílii pred dvoma, troma rokmi, okamžite sme mali 100% kontroly, aby sme to všetko podchytili. Ak teda sa objavia sťažnosti alebo ak sa objavia dôkazy o nejakých problémoch SPS, eh, je treba informovať predovšetkým členský štát, ktorý má na starosti um, dohľad nad týmito pravidlami. Máme veľmi silné kapitoly v tomto smere a nie je to predmetom ani rokovaní. Krajiny totiž sa musia podrobovať našim štandardom. Nemôžeme my znižovať štandardy, aby sme sa prispôsobili ním. Čo sa týka eh, rodových aspektov, komisárka Malmstromová aj dnes, aj dnes na to upozornila v jednom svojom vystúpení v svojej konferencii. A nepochybne budem mať eh, aj naďalej konkrétne plány v oblasti rodovej rovnosti. Eh, írsky poslanci vás môžu poinformovať, že ja nie som žiadny nováčik, čo sa týka presudovania právomoci e, žien a väčšieho zapojenia žien do politiky. Ja, keď som pôsobil v írskej politike, mal som e, veľmi konkrétne plány a aj konkrétne výsledky, e, aby sa zvýšil podiel žien v politike. Teda ja nie som v tomto smere rozhodne proti. Mám aj konkrétne ciele. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším ročníkom je pani Anna Cavazzini. Dobre, dobrý večer, pán dezignovaný komisár. Vy ste hovorili o ochrannej politike, ochrannej investičnej politike, ale v rámci listu pani von der Leyen sme nenašli žiadne konkrétne ciele. Za uplynulé roky sme boli svedkami osobitných eh, kvót, ktoré vyvolali obavy v európskych občanov a takisto keďže už prebieha konkrétny projekt a ehm, vaše útvary pracujú na multilaterálnom súde, na vzťahoch s Čínou a tak ďalej. A zároveň e, tu máme súdne prípady, mm, ktoré sa týkajú postupného vyraďovania hnedého uhlia či fosílnych palív. Ja sa pýtam, zdieľate môj názor, že pravidlá investičnej ochrany majú naozaj dosah na to, ako dokážeme náplňať cieľ našej politiky? najmä ciele politiky boja proti klimatickým zmenám a ako potom zabezpečíme, že, S, že SDG udržateľné e, ciele budú mať e, prioritu prioritu aj z pohľadu e, reforiem a podobne. Máme tu práva investorov a chcem sa spýtať, že či teda chcete pracovať aj na záväzkoch investorov, aj z pohľadu ochrany ľudských práv a environmentálnych povinností? Áno, ja viem, že ste bola expertkou vašej strany na tieto veci, takže určite, určite máte hlboké technické e, poznatky lepšie ako ja, ale ja som samozrejme za e, zriadenie systému multilaterálnych súdov. Ako som povedal predtým, európske e, dohody chránia aktíva európskych spoločností, ktoré fungujú v zahraničí, ehm, ale také, taká, takéto pravidlá ochrany investícií sú zakotvené v právnych systémoch členských štátov EÚ. Možno, že nie vždy sú súčasťou pravidel inej jurisdikcie, to, na to sa asi pýtate, a preto je dôležitá záchranná sieť pre európske podniky, ktoré e, prevádzkujú svoju činnosť mimo EÚ. Ja určite teraz dnes poviem, že by som bol nejakým právnym expertom na to, čo navrhujete, ale samozrejme som pripravený s vami ďalej o tom rokovať, som, e, som samozrejme pripravený diskutovať e, o, o, o týchto témach, o témach mutratelných súdov, aby som samozrejme dokázala lepšie porozumieť tomu, aby sme si povedali, um, čo je pre nás dôležité. Áno, chcem sa ešte spýtať, pokiaľ ide o Eh, otázky kolegov. Viete, že náš výbor veľmi zaujíma kapitola udržateľného rozvoja, zaujímajú nás príslušné ciele udržateľného rozvoja. Vy ste hovorili, že sa bude koncentrovať na presadzovanie. To je pochopiteľne dobré, ale ja len rozmýšľam, keďže udržateľné ciele sú nové a vy, a vy máte v rámci povracieho listu aj konkrétne poverenie. Uh, aké návrhy pripravíte na to, aby sme zabezpečili presadzovanie udržateľných cieľov vo všetkých častiach obchodných e, dohôd. Samozrejme, to je veľmi dôležité a my už máme, e, my, sme sa už zaviazali dodržiavať Parížskú dohodu, e, zaviazali sme sa dodržiavať cie, udržateľné ciele a tieto budú samozrejme figurovať aj v priebehu celého procesu práce v rámci VTO a do toho, do toho spadajú záväzné ciele, ku ktorým sa všetci prihlásili. A ešte mm, pokiaľ ide o obdobie 2018 vy ste pripravili akčný plán s 15 bodmi, e, ktorý sa týkal kapitoly TSD a ja prevezmem tento zoznam ako agendu, na ktorú budem takisto presadzovať. Čiže čaká nás veľa práce, veľa práce na e, problematike riešenia sporov a na udržateľných e, cieľoch a myslím, že ak sa nám naozaj podarí uplatni, uplatniť, presadiť eh, všet, všetky tieto ciele, tieto záväzné ciele, tak eh, sa nám podarí ešte postúpiť dopredu. Ďakujem veľmi pekne. Marko Campomenozi je ďalším rečníkom na mojom zozname. Vítajte, pán komisár. Pokiaľ ide o rozhodnutie Airbus, Ide o citlivý prípad. Vidíte, že situácia, situácia je taká, že krajina, ktorá neparticipuje na projekte Airbus, bude pravdepodobne krajinou, ktorá bude značne zasiahnutá americkými clami a naj, u nás e, najmä utrpí, pravda, že polnohospodársky sektor, ktorý nemá nič čo dočinenia s Airbusom. Ja by som bol rád, keby ste sa naozaj zaviazali, aby ste sa naozaj snažili hľadať e, rovnováhu v uplatňovaní rozsudku VTO. Vy, vy dobre viete, boli ste komisárom pre polnohospodárstvo, ešte stále ním ste rokovali ste, vyrokovali ste pomospárskú kapitolu pre Mercosur, dohodu s Novým Zelandom a inými. A ja vás chcem poprosiť, či by ste sa naozaj mohli zasadiť o to, aby to nemalo, aby ten, ten rozsudok nemal taký neblahý dosah na našu krajinu. Nuž, polnohospodárstvo nie je súčasťou e, rokovaní so Spojenými štátmi, hovorí pán Hogan. E, ja e, si želám, aby e, naozaj Spojené e, štáty chceli s nami na tomto spolupracovať a aby sme spoločne pokročili v rokovaniach. Ak by sme samozrejme rokovať na základe toho, čo príde v budúcnosti v súvislosti s Boeingom, tak by sme nemuseli uplatňovať odvetné opatrenia, ale ja, ja rozumiem, respektíve ne, nevieme, v akej výške budú, budú tie clá, ktoré uplatnia Spojené štáty, či to bude 5 miliárd, neviem. A pochopiteľne ja sa, ja sa veľmi rád, e, ja samozrejme sa budem zasadzovať o to, pozriem sa na to, čo môžeme urobiť, na to, aby sme ochránili Európsku úniu, čo budeme môcť urobiť e, okamžite, ale musíme sa potom pozrieť na odvetné opatrenia aj z pohľadu prípadu Boeing. Ja požiadam pochopiteľné Spojené štáty e, o to, aby s nami rokovali. Nechcem vojnu v štýle zub za zub. Ale... Doplňujúca otázka. Ashton, Mendelssohn, Ferrero, Waldner, De Gucht, Malstromová, Hogan. Uh, Všetci európsky komisári e, od roku 2004 až po dnes, ktorí, ktoré, ktoré zastupujú krajiny s inými obchodnými záujmami, ktoré sú, a tieto obchodné záujmy sú iné než obchodné záujmy krajín e, Stredozemného mora. Takže skutočne mohla by sa Európska komisia snažiť chrániť eh, aj tento región, aj v súvislosti so zemepisnými označovaniami, chránenými označovaním pôvodu. Ja naozaj prosím, respektíve pýtam sa, že či ste si vedomí tých, tých obáv, ktoré, ktoré v tejto súvislosti máme a e, či ste si vedomí toho, že, že, že zastupujete naozaj celú Európu v tak citlivom sektore. V prvom rade, ešte nie som e, komisárom, Eh, samozrejme, ja ako komisár pre obchod budem zastupovať európske záujmy. Ja naozaj dúfam, že eh, ja, no, ja naozaj dúfam, že aj Taliansko sa bude snažiť presvedčiť amerických pra- priateľov, aby nepristúpili k clám. A my sme naozaj aj v júli predložili návrhy Spojeným štátom. Snažili sme sa o konštruktívny prístup. Ja, ja, moja krajina pravdepodobne bude zastávať ten istý názor ako vy, ale my tu musíme brániť Európsku úniu. Určite sa musíme zásadzovať o obchodný záujem všetkých. A nebude to jednoduché. Veľmi pekne ďakujem. Pán Zahradil ako ďalší rečník. Tu za vami pán dezignovaný komisár eh, k Ázii. Vy ste popísali veľmi pragmaticky a realisticky naše vzťahy s Čínou Ide o vzťah, ktorý vôbec nie je dokonalý. Na jednej strane je to veľký trh s dobrými prečnostiami, ale na druhej strane náš vzťah nie je ideálny. E, sporíme sa o trhový štatút, e, zaviedzme v tejto súvislosti aj screening, síce screenovanie, ale mohli by ste konkrétnejšie pohovoriť o tom, akým spôsobom nastavíte e, vašu vyjednávaciu stratégiu EÚ na niečo, čo bude naozaj e, vlastné EÚ, čo nebude nejakým kopírovaním nejakej americkej pozície. Ako viete, my rokujeme s Čínou, práve v tejto chvíli rokujeme o investičnej dohode a to poskytuje aj politickú platformu na to, aby sme skúmali všetky otázky, o ktorých sa tu dnes večer hovorilo, vrátane konkrétnych krokov, o ktorých som hovoril, či už ide o štátom vlastnené podniky, technologický transfer, um, alebo o fakt, e, že e, sa čínsko spárstvo ešte zatočne neotvorilo. Uh, do konca roku 2020 by sme mali tieto rokovania s Čínou ukončiť. Takže keď sa pozriete na moje, na moje poverenie, tak uvidíte všetky úlohy, ktoré, ktorými som bol poverený. Ale naozaj najprv začneme e, zasadnutím VTO 5. novembra v Šanghaji. Ja tam budem osobne, stretnem sa so všetkými zástupcami na najvyššej úrovni, vrátane, um, stretnem sa aj s, teda, samozrejme s čínskym prezidentom, Budeme diskutovať o reforme VTO, budeme diskutovať e, o, o otázke kompletizácie investičnej dohody s Čínou. Nech sa páči, doplnková otázka. Ďakujem. E, Čína sa angažuje aj e, pokiaľ ide o ďalšie azijské krajiny a mnohé z týchto krajín um, sa snažia o uzatvorenie obchodných dohôd aj s nami. A aký je váš pohľad na tento vývoj? Ako vnímate náš obchodný vzťah s krajinami ASEAN? Myslíte si, že by sme mali pokračovať eh, v našom prístupe country by country? Alebo by ste boli skôr za niečo podobné ako v prípade Mercosuru? Mali by sme sa snažiť eh, Um, hľadať alebo usilovať sa o dohodu s ASEANom. Nie, pani, pani Malstromová sa snažila dosiahnuť dohodu s ASEANom. A napríklad teraz sa rokuje s Filipínami a tam je celkom iná situácia, ako bola povedzme v roku 2015. Tajsko a Malajzia majú tiež problémy, ktoré sa týkajú preto mandátu, ktorý ste nám dali pri rokovaniach, keď hovoríme napríklad obchod a udržateľnosť. To sú kapitoly, ale máme veľmi dobrú dohodu s Vietnamom a váš výbor je teraz zúčastnený na procese ratifikácie. Je to vynikajúca dohoda pre EÚ. Ja dúfam, že ju budeme ratifikovať. Ešte treba niektoré veci vyjasniť a ja dúfam, že koncom oktobra navštívite Vietnam a sa to teda vyrieši. A Singapur to nadobudne účinnosť niekedy do konca tohto roku. A je tam tiež, sú tam tiež veci, ktoré sú dôležité, napríklad zemepisné indikácie, ktoré sme vyriešili. A potom je tu Južná Korea a dohoda 2009. Takže postupne krajina po krajine robíme pokrok. Indonézia má šancu vyriešiť mnohé problémy. Máme ambiciozne návrhy pre životné prostredie. Je tam otázka udržateľnosti. Čakáme na odpoveď. Takže nevidím možno e, taký, e, taký pokrok na regionálnej úrovni, ale vidím pokrok na úrovni jednotlivých krajín. A teraz môj starý dobrý priateľ, spolupredseda Eh, David McAllister. Ďakujem, pán komisár, dezignovaný komisár. Predsednička van der Leyen vás požiadala, aby ste posilnili Európu v ochrane pred nekalými praktikami a hovoríme o novom systéme pre priame zahraničné investorie a 12 členských štátov má podobný systém e, screeningu pre takéto dohody. Chcete posilniť mechanizmus screeningu priamých zahraničných investícií? Áno, ja by som chcel e, vidieť harmonizáciu protokolu. Dúfam, že sa nám to podarí. Potom tu máme určité obavy v niektorých členských štátoch, to je najmä v 17 plus 1, musíme spolupracovať, aby sme tu dosiahli novú pozíciu EÚ, pokiaľ ide o posilnenie tohto konkrétneho screeningového mechanizmu. To je dôležité pre ochranu kritickej techniky a infraštruktúry. To jednoducho nemôžeme zanedbať. My sme veľmi otvorená ekonomika, jedna z najotvorenejších na svete, tak očakávame to isté aj od ľudí, s ktorými obchodujeme Takže uvidíme, ako sa nám to podarí pri investičných dohodách, aby sme dosiahli lepší pokrok. Máme aj iné nástroje, ďalšie nástroje. Napríklad medzinárodné obstarávanie je takýto nástroj, to poznáte. A máte to vo výbore teraz. Ešte doplňujúca otázka? Ďakujem. E, E, globálne trhy verejné obstarávania sú veľmi nerovnovážne. Náš trh je otvorený pre tretie krajiny, ale ako hovoríte, naši uchádzači sa stretávajú s veľkými prekažkami na troch tretich krajín. Máme legislatívny návrh Európskej komisie pre nástroj medzinárodného obstarávania. Ako budete pokračovať v tomto úsilí? Posledné dni som začal pracovať s pánom Altmajerom, nemeckým ministrom hospodárstva, na tomto a ja dúfam, že keď budeme pokračovať a ratifikovať, budem môcť ďalej spolupracovať s Francúzskom a ďalšími členskými štátmi, aby sme videli, aké veci blokujú dohodu. Rastie teraz v rade znalosť, hospodárskej rade znalosť, že že je dôležité mať silné defenzívne nástroje pre rokovania, aby sme, ochra- aby sme aj zistili, kde máme problémy, aby sme posilnili našu vyjednávaciu pozíciu a mali v rukách viac nástrojov. Ďakujem. Teraz pani Marie-Pierre Vedren. Monsieur le commissaire de... Vážny pán dezignovaný komisár, povedali ste, naša obchodná politika musí byť založená na reciprocite a taktiež na spravodlivých konkurenčných pravidlách, aby sme zaistili európske záujmy. E, viac ako polovica e, verejného trhu je zatiaľ zatvorená e, slobodnej konkurencii z dôvodu protekcionických opatrení. Ako chcete presadiť deblokáciu pravidiel o prístupe na um, trh verejného obstarávania tiež, ak chcete presadiť záruky obrany multilateralizmu a hodnot Európskej únie a tiež, čo sa týka našej obchodnej politiky a jej presadovania v praxi, najmä konkrétne otázky udržateľného rozvoja. My sme spomenuli nomináciu uh, osoby na post, ktorý bude mať práve na starosti e, sledovanie, dodržovanie toho aspektov. E, ale čo sa týka konkrétne tejto funkcie, máte už nejaké konkrétnych kandidátov, tiež aké právomoci by táto osoba mala a tiež e, v akej forme by spolupracovala s nami, dáme tomu s Európskym parlamentom alebo aj s vašim kabinetom? Ak chcete reformovať a mať viacstranný prístup, musíte začať s tým, ktorý pripravuje tieto nástroje a implementuje tú pri, e, disciplínu. Vysvetlil som aj niektoré myšlienky pánovi Dantimu, ako vidím tento systém, ako by sa to malo stať. Ak nás nebudú podporovať ale USA, tak máme plán B, pracujeme na ňom a prídeme s návrhmi a prejdeme, e, pre, preberieme vedúcu úlohu v druhom po roku 2020, aby sme mali e, proces riešenia sporov na základe pravidiel do konca roku 2020. Už som spomenul otázku aj e, tej obchodné nástroje Spomenuli ste to pri obstarávaní. Potrebujeme obchodné obranné nástroje, aby sme sa dostali ďalej a aby sme hrali podľa pravidiel, napríklad v obraste dotácií alebo transfere technológií a podobne. Ehm, hlavný úradník pre presadzovanie práva v oblasti obchodu je veľmi dôležitá funkcia. Ja to poznám, túto funkciu, presadzujem ju aj na európskej úrovni. A ja dúfam, že tu budeme mať také zadanie, ktoré dá tomu tejto funkcii aj zuby. A tento úradník bude mať takú štruktúru, aby umožnil presadzovanie disciplíny a ja dúfam, že bude mať aj zdroje na to, aby mohol efektívne realizovať svoju prácu, pretože E, ide o funkciu, ktorá bude politicky zodpovedná voči inštitúciám EÚ, ale budeme sa snažiť o to, aby to bolo čo najefektívnejšie. Producenti a spotrebitelia v Európe si želajú, aby v našich obchodných rokovaniach, v našich obchodných dohodách, aby naše požiadavky, čo sa týka ochrany životného prostredia, fitosanitárne požiadavky, aby to bolo zohľadnené. Ja by som rada, keby ste nám povedali konkrétne návrhy, konkrétne kroky, ako zaistiť, že dovážené výrobky, ktoré sa dostanú na európske trhy, naozaj budú sa držať týchto našich štandardov. Ďakujem. Najlepším príkladom sú výrobky, ktoré boli predmetom podvodu v poslednej dobe. V organickom odvetví, v bioodvetví sme mali podvody a máme teraz takú biolegislatívu, ekolegislatívu pre E, tieto produkty a máme dobrý výsledok štandardizácia a harmonizácii pravidiel pre výrobky eko charakteru a snažíme sa, aby sme to presadzovali aj pre a uplatňovali na dovoz do EÚ. Po druhé, naše kapitoly SPS, to sú tie nedávne dohody, tam boli veľmi ambiciozne tieto kapitoly a my očakávame, že dovozné krajiny zvyšia svoje normy na úroveň noriem EÚ. To bude možno aj v budúcich dohodách v kontexte dohody a rokovaní, povedzme, z UK. Ak nebudeme mať normy cez hranice v oblasti priemyselných a polnohospodárských výrobkov, ktoré sú vysoké, tak vzniknú situácie, kde ostatné krajiny dostanú lacné tovary, lacné potraviny, do susedných štátov a tie potom ich umiestnia do EÚ. A to by bolo nespravodlivé voči našim výrobcom a musíme sa pred tým brániť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Tiziana Begin. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda pán dezignovaný komisár, ja by som sa rada vrátila k téme e, dopadovej štúdie v súvislosti s udržateľnými cieľmi. E, v minulom období sa tieto veci neriešili, neriešil sa dosah na životné prostredie a hovorilo sa o tom, že by nemali rokovania začať predtým, než by boli v dispozícii takéto štúdie o posúdení vplyvu. Ja sa chcem spýtať, či vy plánujete realizovať tieto tieto dopadové štúdie a či ich mienite aj zverejniť predtým, než začnú rokovania k obchodným dohodám? My robíme posúdenia vplyvu pre tým, ako začnú obchodné rokovania. Robíme to v tej počiatočnej fáze. Týka sa to udržateľnosti a trhových príležitostí. A e, táto e, prvá predbežná správa sa už zverejňuje. Posúdenie udržateľnosti sa zverejní pred ratifikáciou koncom budúceho roka. Potom e, budeme mať posúdenie vplyvu udržateľnosti pre Mercosur. Tam bude ekonomická analýza a potom máme ešte ex ante posúdenie, aby sme posúdili, aký bude vplyv e, obchodných dohod na jednotlivé odvetvia. Robíme to aj pre dohody, ktoré sa uzavreli pred 3-4 rokmi. Takže ja si myslím, že posúdení máme dosť. A veľmi rád ich zverejním. Ešte doplňujúca otázka? Ďakujem za vašu odpoveď. Ja som mala na mysli ešte pred rokovaniami. V niektorých prípadoch by to bolo veľmi dôležité. Ako napríklad, ak by sme začali rokovania napríklad s krajinami, ktoré, ktoré sú dnes súčasťou programu, respektíve, kde, respektíve ak, ak ide o krajiny, ktoré sú podozrivé z toho, že využívajú detskú prácu a podobne. A pokiaľ ide o ďalšiu otázku, otázku, ktorá sa týka ochranných opatrení eh, v súvislosti s dovozom ríže z Kambodže, eh, Kambodža sa ale odvolala s tým, eh, že sa odvolala na tzv. záujem únie. Ja sa chcem spýtať, ako, ak, ak, ako vnímate vy koncept záujmu únie? či ide o niečo, čo nám umožní reagovať e, aj vtedy, ak e, sa riziko stane jedna krajina. Definícia záujmov únie je právna e, definícia, ale ja sa vyznám skôr v praxi. Ja viem, čo sme robili, keď Kambodža a Myanmar boli zapojení do vývozu ryže do Európskej únie a pri bol času sme našli potrebné dôkazy, ako z krajín Taliansko a Španielsko, najmä Španielsko, že bol určitý eh, nepomer v dovoze ryže v určitom časovom období a konali sme. Možno to chvíľu trvalo, ale konali sme. Ale mali sme taký obranný mechanizmus, ktorý chránil španielských a talianských e, producentov v súlade s tým, na čom sme sa dohodli. A takýto mechanizmus sa dá použiť aj na iné výrobky. Potom medzi tým došlo k určitej liberalizácii niektorých produktov a teraz máme situáciu e, tarif, e, sadzieb tarifov a kvót, takže určite monitorujeme dozovy na dovozy po celom svete v rámci voľného obchodu a napríklad v prípade Kambodže sme aktivovali poistku, aby sme ochránili talianských a španielských producentov ríže. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Joachim Schuster, prosím. Vážený pán eh, Hogan, Ursula van der Leyen vám eh, spoverila vypracovaním eh, cestraničnej dane pre uhlík. To sa má týkať ochrany ovzdušia v EÚ, klímy, ako aj spravodlivej hospodárskej súťaže. Je to taký systém, ktorý by mal toto umožniť. Potom e, k tomu treba prijať vážne e, e, rozhodnutia, treba nájsť správny právny základ. Nástroje, nástroj by mohol mať formu dane, ale to by bolo nevýhodné, lebo tam treba v rade jednomyselnosť potom by možno bolo treba to dať ako prispôsobovací mechanizmus, kde stačí väčšina. Otázka je, ako sa to všetko bude počítať a ako je to v súlade s našim systémom obchodovania s misiami. Musí to byť ešte v súlade s pravidlami VTO. A potom je tu otázka, či je tu nejaký vzťah medzi výškou takejto vyrovné, vyrovnácej dávky a potrebujem životné prostredia. Takže keď toto všetko zohľadníte a ďalšie aspekty, myslíte si, že váš plán, že by ste už nám teraz dokázali povedať, aký máte plán pre túto hraničnú daň z uhlíka? Je to veľmi zložitá otázka a veľmi sa teším, že komisár Gentiloni bude ten gestorský komisár. On bude veľ, mať tú najväčšiu zodpovednosť v tejto otázke. Aj pri, je to veľmi zložitá vec, ako ste to práve správne popísali. A cieľom je zabrániť uhlíkovému únikov a chceme, aby firmy mali rovnaké podmienky pre podnikanie v uhlíkovej oblasti táto daň plus voľné e, e, voľná alokácia emisí, tak ako máme nastavený ten obchodný systém, tak tento prístup, samozrejme musíme pracovať aj s komisárom Timmermansom, ktorý zodpovedá za klímu. E, takže obchodná politika z hľadiska toho, ako sa teda tam bude zapájať, je niečo, čo budeme musieť riešiť. Je to vec, ale ktorú majú hlavne na starosti pán Timmermans a Gentiloni. Ja nemôžem za nich povedať, ako budú e, konať, ale budeme musieť skúmať jednotlivé možnosti, lebo nechceme sa dostať do situácie, že my spravíme všetko, čo treba robiť a naši konkurenti na celom svete nebudú robiť nič. Takže ako tento vzťah budeme riadiť, tak aby sme mali dobrý výsledok a súčasne, aby e, ľudia ostatní na svete nerobili nič a mali z toho len výhody. Takže naozaj potrebujeme veľmi dobre posúdenie vplyvu. Máte prosím doplňujúcu otázku? Nie som celkom spokojný s odpoveďou. To bola rozhodujúca otázka a síce ako to bude v súlade s pravidlami VTO. Potom ešte jedna vec k tomu, čo ste už doteraz povedali, a to je otázka, ako presadíme kapitolu udržateľnosti. Spomínali ste zaujímavý príklad z Južnej Korei. Teraz je práve Južná Korea príklad, kde majú veľmi pokrokovú kapitolu o udržateľnosti, ale 7 rokov ju ignorujú. Niekedy sa diskutuje, ale jednoducho v reáli sa nič nestalo. Aj tu mám konkrétnu otázku. Ako chcete vy ako príslušný zodpovedný komisár v tomto prípade presadiť, aby sa tak nekonalo, aby neboli porušované odborárske práva, pretože vieme, že v Južnej Koreji k porušovaniu dochádza. Presne z tohto dôvodu máme v, dohovore, v dohode s Južnou Koreou mechanizmus riešenia sporov, ktorý sme teraz prvýkrát spustili Mali sme to aj v dohode 2009, ale teraz sme to prvýkrát to EU použila po viacerých úsiliach, aby Južná Korea vypracovala akčný plán, plán na splnenie svojho záväzku. To znamená, robíme ďalší krok, mechanizmus riešenia sporov. Pýtate sa ma, aby som dal preskriptívny výpočet výsledkov z vecí, o ktorých vôbec ešte neviem, ako budú konštruované a nie je to moja priama zodpovednosť. A ja budem veľmi rád s vami spolupracovať, keď budem mať viac informácií od gestorského komisára, napríklad Timmermansa, ktorý mi povie, ako budeme v tom postupovať. Ja som samozrejme za to, aby sme mali takéto ustanovenie a som pripravený zohrať svoju úlohu, tak ako je to uvedené v poverovacom liste, ale viac vám teraz neviem povedať, pretože naozaj vám nemôžem povedať detaily niečo, na čom sme ešte ani nezačali pracovať. Ako sám viete, je to veľmi zložité. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Danuta Maria Hübner. E, Ďakujem, pán komisár. Chcela by som sa opýtať na Brexit. Viem, že to nie je téma, ktorá je pre vás e, príjemná. Všetko je to v rovine špekulácií, ale myslím, že môžeme skonštatovať, e, že či už dôjde k Brexitu z dohodou alebo bez dohody, to nebude definitívny výsledok. Zrejme sa začnú e, rokovania okamžite o budúcom vzťahu medzi EU a Britániou a e, zrejme jadrom týchto rokovaní bude dohoda o voľnom obchode. A v tomto kontexte viem, že naše britskí priatelia e, si zvolia, akú formu FTA chcú. Viem, že pani Mejová chcela veľmi ambicióznu, veľmi dôkladnú, veľmi širokú dohodu s rovnakými pravidlami a aktuálna vláda skôr prejavuje záujem o niečo povrchnejšie, e, bežnejšie. Nevidíme ani konkrétne záväzky o pracovanie rovnakých pravidiel. Tiež nie je zatiaľ rozhodnutie o blízkosti trhu. V každom prípade akákoľvek dohoda FTA bude musieť fungovať ako záruka štandardová. Chcem sa opýtať v tomto kontexte, ako vnímate túto problematiku opatrení e, rovnakých pravidiel a kde sú naše mantinely a tiež e, čo sa týka pokušení na britskej strane presetovať skôr regulačné opatrenie nekonvergenciu. Je veľmi ťažké v tejto chvíli odhadnúť, akým smerom sa Británia uberá. Zdá sa, že nie je možné presadiť e, v parlamente ani dohodu o Brexite ako Hovoríte, e, premiérka Mejová a EÚ mali tú veľmi dobrú vyváženú dohodu. Nepochybne to e, poskytovalo záruky a rovnakých pravidlá pre všetkých o zachovanie štandardov vlastne životného prostredia, e, kvality práce, kvality potravín a tak ďalej, ochrany spotrebiteľa. Toto všetko sú veľmi dôležité otázky pre nás pre EU a budú zohrávať významnú úlohu aj v mandáte E, za ktorých budem nieť zodpovednosť ja v rokovaniach o, dohode s Britániou. Európsky parlament a rada budú určujúce v stanovení mandátu pre tieto rokovania a rovnaké pravidlá budú nepochybne prioritné aj pre ne. Doplnková otázka? Nie je. Ďalej nasleduje Emanuel Maurel. Komisér. Dobrý večer, pán dezigrovaný komisár. Reforma VTO to je um, jedovatý had celej globálnej obchodnej politiky. Hovorili ste o štátnych dotáciách, o e, mechanizme riešenia sporov z USA. Naznačili ste eh, len veľmi mierenie krádež duševného vlastníctva. Teraz eh, pani Ursula von der Leyen vôbec ani o tom nehovorí vo svojom povracom liste a pritom eh, krádež v oblasti duševného vlastníctva je vlastne falšovanie a pre Európu je to katastrofa, pretože to predstavuje množstvo malých stredných podnikov, ktoré sú vlastne obetované. Odhaduje sa, že je to zhruba 400 tisíc pracovných miest dováženie falošných, eh, eh, sfalšovaných výrobkov. To sa netýka len Francúzska, teda eh, je v obrovských objemoch. Týka sa to teda textilých výrobkov, liekov, ale aj iných výrobkov duševného vlastníctva. Keďže to nie je v porovacom liste, chcem sa pýtať, či to je priorita komisie, či budete o tom hovoriť s Číňanmi. 80% totiž falšovaných výrobkov je z Číny. A po tretie, čo urobíme e, s predajňami na internete ako Amazon alebo Alibaba, kde sa predávajú sfalšované výrobky a zatiaľ s tým Európa nerobí absolútne nič. Naše e, obranné opatrenia v obchode sú veľmi rázne aj v kontakte s Čínou ďalej. Po druhé, na úrovni VTO sa angažujeme spolu s Čínou v tomto smere, aj keď sa to neposlo veľmi ďalej, ďaleko. A po tretie, vedíme rokovania o investičnej dohode s Čínou a tieto témy sú relevantné. Pre mňa to je priorita, je to priorita aj pre komisiu. V kontexte investičnej dohody do konca do roku 2020 chceme tieto otázky e, zakomponovať. Teda pre mňa je to dôležité a budem to veľmi pozorne sledovať. Presne to, čo ste spomenuli v kontexte investičnej dohody s Čínou. A ja mimochodom to má majú vo svojej pôsobnosti. A do konca roka 2020 sa to zvládne. O tom vás môžem ubezpečiť. Doplnková otázka. Um, myslím, že by sa Európa mala chovať trošku menej naivne. Čo sa týka ešte VTO, hovoríme tu o VTO. Teší nás, že sa pracuje na reforme VTO, ale v júni USA, Brazília, Austrália, krajiny Mercosuru oni na nás útočili e, v kontexte e, prevenčných opatrení. Ja sa chcem opýtať, čo si o tom myslíte vy, pretože váš kolega, pán Ševčovič, ktorý má na starosti hospodársky výhľad, ten sa vyjadril, že je potrebné podporiť politiku kultúry založený na dôkazoch a nie na pochybnostiach. E, pričom princíp opatrnosti vlastne vychádza z vedeckých pochybností. Čo si o to myslíte a ako chcete vybrániť to, čo je pre nás také zásadné a síce tento princíp opatrnosti v kontexte, dajme tomu, polospodárstva práve v dohodách o voľnom obchode? Ja už som to preukázala v dohode s krajinami Mercosuru. My sme tam zdôraznili, eh, že zásada eh, princípu opatrnosti musí byť zakomponovaná a oni na to pristúpili, najmä v Brazílii boli ochotní. Teda aj keď pôvodne to nechceli. Pre nás to bola totiž e, hraničná otázka a bez toho by sme neboli ochotní pristúpiť na dohodu. Toto je teda konkrétny príklad, e, ako som ja už tento rok viedol rokovania s ohľadom práve na túto vec. Ďakujeme. Ďalej. Jude Curtin Darling. Ďakujem. Chcela by som sa opýtať na Brexit, ale neopýtam sa, odolám pokušeniu. Pokúsim sa trošku o detailnejšiu odpoveď. Systém e, všeobecných preferencií najvš- najštedrejší celosvetovo a presadzuje prosperitu v mnohých krajinách, v mnohých regiónoch, ale tento systém má aj mnoho nedostatkov, ako sme už počuli kapitolách e, obchodu, obchodu Mianmarsko a Kambodža. Dajme tomu sú so krajiny, ktoré systematicky povolujú porušovanie ľudských práv a tiež e, ostupujú od medzinárodných dohovorov. E, Príjem Tovská krajina GSP plus ako Filipíny o otvorenie vlastne označila Európsku úniu. Tento systém nie je schopný reagovať, tak ako sme počuli tak to je aj v prípade kapitoly e, TSD v e, dohoda o hlavnom obchode. Mohli by ste nám e, teda uviesť konkrétne kroky, dajme tomu 5, ktoré príjmete, aby ste zlepšili implementáciu z kapitol GSP aj TSD, aby naozaj plnili svoje ciele. Ďakujem. Chceme predovšetkým presadiť vytvorenie funkcie úradníka, ktorý bude mať na starosti presadzovanie aspektov týchto dohôd e, a to celosvetovo. Chceme tiež v druhom rade e, prijímať sťažnosti od mimovládok, vidíme to, dajme tomu, v Peru. To sa týka kapitoly e TSD, tam sú čoraz početnejšie sťažnosti a tiež je tam exitový plán schválený. Je to pokrok, tým, že sa upozorní na nedostatky, že sa ukáže prstom, tak sa predíde na opakovaný, predíde sa opakovaným škodám. Aj to predstavuje pokrok. A v treťom rade chceme do toho zapojiť aj mimovládky v týchto krajinách. Tiež na to chceme vyčleniť finančné prostriedky, aby sme pomohli vôbec vytvoreniu štruktúr v týchto krajinách. Po štvrté chceme vytvoriť systém monitorovania pre systém GSP, aby sa predstavovali zodpovedné investície, nie dumping, ako často z toho obvinujeme iných. A ja mám rozhodne pocit, e, že aj aspekty ochrany životného prostredia a pracovných podmienok budú zakomponované, aby krajiny, e, ktoré sú v režime GSP+, e, aby nás mohli ubezpečiť, že neustále systém, teda situáciu monitorujú a že plnia to, k čomu sa zaviazali. Chceme na základe hodnotení potom presadiť reformy. Budeme vychádzať aj z hodnotenia vášho výboru v roku 2018 to je ďalšia časť našej agendy, ktorej sa chceme venovať v najbližších rokoch v tomto smere. Ďakujem. Nadviažem na to, čo ste už spomenuli. V posledných 5 rokoch vidíme, že e, ten e, cukor sa síce e, štedro rozdáva, ale bič sa používa len veľmi zriedkavo, najmä v prípadoch e, jednoznačného porušenia. E, dalo by sa povedať, že v jednej oblasti chcete byť raznejšie, dajme tomu povinnosti investorov. Poučúvame veľa o, o tom, aké sú práva investorov, reforma systému SDS, rôzne záväzky, ale chcete sa vy ako komisár venovať tej kľúčovej téme a síce povinnosti investorov, tak aby európske firmy, ktoré investujú inde vo svete, sa držali tých istých štandardov v celom dodavateľskom reťazci a aby zajistili dodržovanie práv aj na miesta, kde fungujú mimo Európy. Už to robíme v procesu našich verejných programov. Európska investičná banka takéto programy financuje. Ja ako komisár pre pomospodárstvo som tiež, to mal po svojom portfóliu na tomu v Afrike, tam často nás kritizujú, že toho nerobíme viac preto, aby sa vykonávali zodpovedné investície v Afrike. My teda máme kontakt s Africkou úniou a sme teraz dosiahli dohodu, na základe ktorej sme si uzrejmili, aká je koho úloha. Teda politické vedenie a priority z africkej strany je technická pomoc a finančná podpora z európskej strany, tak aby to prebehlo udržateľne zodpovedne a na to vyžujeme rôzne verejné programy. Isté, že aj e, súkromný sektor musí zohrávať svoju úlohu v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem. Chceme e, to vnímať ako súčasť e, našej obchodnej politiky spolu so súkromným sektorom, aby sa presetovali naozaj zodpovedné formy investovania. Ďakujeme. Ďalej Reinhard Butikofer. Dobrý večer, pán komisár. Chcel by som sa vyjadriť eh, k otázke, ktorú už nastavila pani van Bremt. Urgentnosť eh, vysporiadať sa s klimatickou krízou nás núti využívať aj obchodné dohody eh, v snahe presadzovať dodržiavanie klimatických cieľov. A váš povarovací list však uvádza len, že sa majú presadiť kapitoly udržateľného rozvoja vodka. To je naozaj veľmi málo. Tvrdíte, že tieto kapitoly e, vnímate ako dôležité, ale dokážte nám, e, aké sú vaše ambície, či naozaj sú dostačujúce, ako navrhujete ich posilniť čo ste pripravení urobiť preto, aby ekologické a pracovné štandardy v dohodách FTA boli naozaj e, presaditeľné? Naše medzinárodné dohovory a dohody musia byť zakomponované v dohodách o obchode. To by som rád, keby sa stalo a tiež, aby sa to presadzovalo na multilaterálnej úrovni, aby disciplína, ktorá je v týchto dohodách pre udržateľný rozvoj naozaj platila. Nie som z tých, ktoré krajiny máte na mysli, čo sa týka e, dohovorov o e, pravidlách práce. Máme totiž dosiahnutý veľký pokrok aj v kontexte Vietnamu napríklad sme dosiahli veľmi významný pokrok ešte predtým, ako sa dohoda ratifikovala, tak aby sa implementovali niektoré už platné dohovory o pravidlách práce, taktiež v dohode s Mercosurom, Paraguay, Uruguay, Argentína tiež implementovali všetky dohovory o pravidlách práce. Brazília ešte má jeden zvyšný, ktorý musí implementovať. Teda ak máte na mysli niečo konkrétne, tak povedzte, ale ja chcem zakomponovávať, pokiaľ možno, tiež s využitím politických nástrojov. Dúfam, že aj s odobrením Európskeho parlamentu a vášho výboru, ktorý nám udelí mandát tak chceme presadzovať teda takouto formou európske hodnoty, ekonomické, ekologické normy, aj sociálne normy. Spomenuli ste Čínu. A ja vo vašom povorovacom liste vidím, že sa chcete vynasnažiť dosiahnutie dohody do konca roka 2020. To nie je to isté ako uzavretie dohody za akýkoľvek okolností. Myslím, že sa zhodneme, že e, obsah je dôležitejší ako rýchlosť. Ja sa chcem opýtať e, na post e, hlavného úradníka na kontrolu presadzovania. Ste ochotní presadiť, aby tento úradník pravidelne nielen prejednával veci s podnikmi, ale aby oslovil aj odbory a mimovládky a spotrebiteľské združenia. A môžete potvrdiť, že by tento úradník mal eh, byť ochotný zohľadniť aj stiažnosti súvisiace s obchodom, na ktoré títo aktéry upozornia. Ja vás môžem ubezpečiť, že je, bude snaha a byť v kontakte so všetkými možnými aktérmi. Obchod je dôležitý, významný ekonomický nástroj, ale súvisí s mnohými inými aspektami. E, životné prostredie, a e, ďalej sociálne otázky a tak ďalej. Toto všetko chceme, aby to bolo súčasťou obchodných dohôd, e, pretože je to súčasťou verejného blaha. Môžete si byť istí, že budeme pravidelne konzultovať veci so všetkými aktérmi vrátane Európskeho parlamentu, vrátane výboru INTA, vrátane rady. Tento úradník bude veľmi zanepráznený, bude mať veľké právomoci aj povinnosti. Nechcem sa aj niekoho konkrétne zaviazať, čo sa týka posúvania sťažnosti. Nechcem, aby tento úradník bol ombudsmanom. Uvidíme, ako sa to bude všetko zvládať, aká štruktúra sa vytvorí nebudú tam eh, eh, rovnaké zdroje, dajme tomu k dispozícii, ako má ombudsman, tak aby sa to neduplikovalo, ale môžeme eh, si ešte pohovoriť o tom, čo máte na mysli, čo konkrétne z hľadiska stiažností, pretože dajme tomu na príklade Peru, vidíme, že došlo k stiažnostiam mimo vládok a na základe toho sme mohli potom vypracovať akčný plán, ktorý sa potom plnil, teda, že sa presadila kapitola udržateľného obchodu udržateľného rozvoja a obchodu. Rozhodne však e, to nebude nejako nahrádzať fungovanie ombudsmana alebo iných agentúr, iných orgánov. Ďakujeme pekne. Ďalej Samira Rafaela. Pán Hogan, v posledných rokoch Európska únia uzavrela viacero dohôd o hospodárskom partnerstve s africkými krajinami a regiónmi. Z rôznych dôvodov e, dve e, regionálne otázky sú za steknuté, pričom e, východné a juhoafrické dohody o, o obchode sa e, zvyšia na e, inú úroveň, tak aby tam boli ešte štandardy dôveryhodnosti. Ako chcete zaistiť, že obchodné vzťahy postkotonu medzi EU a Afrikou budú na základe hodnôt v súlade s agendou udržateľného rozvoja a aby boli spravodlivejšie. Súhlasíte, že tieto dohody by sa mali aktualizovať tak, aby bola zaistená väčšia rovnosť, rodová rovnosť, ale aj udržateľnosť a tiež mohli by ste vysvetliť, e, ako vnímate význam väčšej rovnosti v tomto kontexte konkrétne. Ako viete, Ursula von der Leyen e, žiadala o celostnú stratégiu v prístupe k Afrike. A to vlastne bude zahrňať aj uzrateľné ciele rozvoja. A tento proces je založený na hodnote a zahrňa to aj rodové otázky. Ja už som sa angažoval veľmi významne v tejto oblasti aj procesom našej podpory dohody s Africkou eh, úniou. Poskytujeme eh, Africkej únii konkrétnu technickú pomoc. Pani eh, Sako bola mojou poverenkyňou. Nastavenie režimu postkotonu, ktorý spomínate, má za cieľ nasmerovanie všetkých regionov Afriky tak aby sa držali našich spoločných odmod. Vo východnej Afrike tam je proces veľmi pomalý v tomto smere. Ale myslím, že v budúcnosti, aj v blízkej budúcnosti, by sme to mohli posunúť na vyššiu úroveň, tak aby e, sa zohľadnili aj rodové aspekty. Ak by sme mali naše aktuálne EPA posunúť na vyššiu úroveň, tak aby tam boli aj e, ustanovenia odzrateľnosti. Ja by som e, to podporil. Ďakujeme pekne. Ešte by som sa opýtala na rodové aspekty, pardon, áno, rodové aspekty v obchode. E, obchod sa často využíva ako nástroj. Okrem udržateľnosti a sociálnych štandardov presadzovanie rodovej rovnosti tiež by malo byť súčasťou nášho prístupu na základe hodnú od Dnes eh, komisárka Malstromová eh, bola na konferencii na túto tému a tiež sa presadzovala svojom mandáte. Čo chcete vy konkrétne urobiť preto, aby ste zajistili väčšie zapojenie žien do medzinárodného obchodu, tak aby sociálne a ekonomické postavenie žien a ich práva boli lepšie chránené? A tiež chcete nasledovať komisárku Malstromu v tom, aby ste zahrnuli rodové ustanovenia do budúcich dohôd? E, áno alebo nie? Success. Áno, pokiaľ ide o agendu rodovej rovnosti, tak agenda pani Malsonovej bola e, vždy skvelá. Ja som povedal, že pokiaľ ide o rozvojovú politiku, tak určite chcem po- poprosiť svojich kolegov, aby zvážili uh, zaradenie podobných ustanovení do obchodných dohôd do budúcna. Ja viem, že dnešná konferencia pani Malstromovej bola veľmi úspešná, bol som plne informovaný a diskutovalo sa aj o mm, dobrých ekonomických dôvodoch toho, aby Hovorilo sa aj o tom, že do roku 2025 by to mohlo priniesť aj e, až 28 miliónov dolárov a znamenalo by to aj e, plus e, pre hospodárske subjekty. Posledným rečníkom je pán Winkler. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán dezignovaný komisár, ja neviem, že, či sa milím, ale mám pocit, že ten tým slonom vo vašom poverovacom liste je Čína. Diskutovali sme o viacerých možných e, slonoch vo vašom e, poverovacom liste, ale myslím si, že ide o Čínu. Na jednej strane nám tu chýbajú rovnaké podmienky pre všetky európske podniky, jas, vysielajú jasné signály v tomto smere. Vidíme, že sú tu rušivé praktiky. E, a na druhej strane by sme boli veľmi radi, ak by sa zlepšila perspektíva súhrnej dohody EÚ a Číny s tým, že by sme chceli dokončiť aj investičnú dohodu. Ale to sa zdá byť aj mierne kontroverzné. Akým spôsobom sa zhostíte e, tejto témy. Je, je to úloha nelahká, je veľmi ťažká a kto, bu, kto, budú vaši, kto bude vašim partnerom v rámci novej komisie? Povedal by som, že asi každý, počínajúc pani zvolenou predsedničkou, ja samozrejme, e, e, spolupracujem s pánom Dombrovským, ale ide aj o iné kapitoly, životné prostredie, klímu a viete, že na základe povarovacieho listu musím spolupracovať aj na otázke digitálnej agendy s pani podpredsedničkou Vestager. Ja som si istý, že sama pani predsednička bude pravidelne pýtať, e, ako sme pokročili, ako sme sa posunuli k vytýčeným cieľom. Ja e, začínam 5. novembra, to bude moja prvá návšteva mimo EÚ a budem rokovať s čínskymi partnermi o tom, ako by sme mohli rozvíjať našu agendu a je to aj spôsob, e, je to aj dobrý spôsob, ako si prediskutovať možno nové priority, ale určite budeme pokračovať v našej stratégii ktorá sa týka Číny. Tam ide hlavne o to, aby sme mali na úrovni EÚ silné nástroje k dispozícii, aby sme dokázali riešiť nekalé praktiky. Tam ide o to, aby sme sa ubezpečili, že budú platiť rovnaké podmienky pre všetkých, ale zároveň musíme aj uznať, že jednoducho um, musíme, musíme v Číne realizovať aj obchody a na to musíme mať aj určité podmienky a preto, preto, e, preto si musíme určiť jednotlivé milníky, plán, plán, plán postupu, pretože um, aj pretože Čína um, má, bude mať určite prospekt z toho, keď sa nám podarí zaviesť multilaterálny, multilaterálne hľadisko a pre nich to má svoju hodnotu a ja dúfam, že sa nám, že, že sa, že sa nám naozaj podarí uh, um, uspieť a že do roku 2020 sa nám podaria, podarí rozpracovať e, jednotlivé témy. Ďakujem veľmi pekne, pán dezignovaný komisár, za túto otázku a keďže mám to privilegium položiť poslednú otázku, dovolte mi, aby som sa vás spýtal niečo k poľnohospodárstvu pretože kolegovia už e, o tejto téme hovorili a niektoré e, z týchto tém sú veľmi dôležité. Súvisí to aj s, s prepojením medzi, obchodov, medzi obchodom a polnohospodárstvom, teda to je blízke vášmu srdcu. Mali by sme um, určite uh, sú tu výzvy pre polnospodárov, ale treba hovoriť aj o príležitostiach, obrovských príležitostiach, ktoré farmári, e, agroproducenti budú e, vďaka, obchod, vďaka obchodným dohodám mať. Otázka. Čo urobíte vy v pozícii komisára pre obchod? Akým spôsobom pomôžete farmárom lepšie využiť E, dohody o voľnom obchode. Ako viete, polnohospodári vám e, určite nepovedia žiadnu dobrú správu. ja, ja som bol sám farmárom a určite kolegovia, ktorí sa totočne zaoberali, potvrdia to, čo hovorím. Hm. My sme rokovali s Japonskom, to je to pravdepodobne najväčšia obchodná dohoda, Doteraz e, podarilo sa nám liberalizovať 18% cieľ. Mali sme zároveň aj obrovské prečnosti v Kanade, v Mexiku, v mnohých regiónoch a jedno, všetko ale závisí vždy aj od sily a úrovní záujmu o tie ktoré komodity ale na každú miliardu, ktorú exportujeme, generujeme asi 16 až 20 tisíc pracovných miest. To je veľmi dôležité pre vidiecké oblasti. Máme teda na tom svoj záujem ako Európska únia, máme záujem na presadzovanie obchodných dohôd aj v hospodárskom zmysle, nielen v environmentálnom zmysle a pochopiteľne aj e, v sociálnom zmysle. Máme, máme tu poľnohospodárstvo, vkladáme do toho finančné prostriedky, máme 200 miliónov eur na to, aby sme propagovali tieto obchodné do, dohody a keď došlo k mliečnej kríze v roku 2015 a odvtedy som, som, sme, sme realizovali obchodné misie po svete a v rámci toho misií sme sa snažili predať, predstaviť vysokokvalitnú produkciu EÚ. A tu poviem, že kvalita je veľmi dôležitá. Ak dojde zníženiu kvality, tak, tak znížite aj, aj potenciál Najmä mm, udržateľnosť zastáva dôležité miesto. A o to v trhu ide. Budeme sa musieť e, mm, environmentálna udržateľnosť a kvalita sú veľmi dôležité a budeme, mm, budú musieť zastávať popredné miesto, keď budeme chcieť predať naše produkty a ja dúfam, že budem môcť e, pracovať samozrejme s kolegami z, z oblasti polnohospodárstva, aby sme dokázali maximalizovať presadzovanie a prospech z obchodných dohôd. Veľmi pekne ďakujem, pán komisár, pán dezignovaný komisár, za vaše odpovede. Ďakujeme veľmi pekne všetkým kolegom, kolegňam za položené otázky. Je zrejme že obchodná politika je palčivou témou. Myslím, že sme sa dotkli veľké väčšiny tém a časy, kedy sa robila obchodná politika s zatvorenými dverami, sú preč a teraz nastáva čas, kedy naozaj musíme všetci pracovať eh, spolupracovať na tvorbe obchodnej politiky. Ďakujem veľmi pekne. Máte slovo, pán dezignovaný komisár. Nech sa páči, môžete predniesť záverečné slovo. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Ja vám ďakujem za všetky otázky, ktoré ste mi položili. Dúfam, dúfam že som na ne zodpovedal dostatočne dobre. Viem, že nie na všetky som, povedzme, odpovedal dostatočne podrobne. A ja som sa e, za tie dva týždne snažil naozaj ísť do hĺbkovej analýzy tejto oblasti, ale mm, sľubujem samozrejme, že v nadchádzajúcich e, týždňoch, mesiacoch e, sa budem zaoberať tými technickými aspektami. Obchod je dôležitý. Obchod, obchod tu bol už v dobe kamennej Dôkazy o tom sme e, získali. Získali sme o tom, že dochádzalo k výmene e, k obchodnej výmene medzi ľuďmi, čiže obchod je aj o píche, o optimizme, je aj o skúmaní, o inováciách, ale predovšetkým o dôvere a to znamená, to znamená, že že si musíme povedať, že toto sú tie pravidlá, podľa ktorých budeme pracovať, toto sú tie metódy, ktoré využijeme pri monitorovaní, aby sme zabezpečili súlad. A preto Európska únia a spoločnosť si vybudovalo svoju reputáciu ako dôveryhodný partner, pretože, pretože vždy sme, sme boli transparentní a ešte predtým, než bol environmentalizmus v móde, tak my už sme dávno boli zaviazaní a odhodlaní presadzovať environmentálne hľadisko. Našou prioritou je a vždy bude pokračovať eh, v politikách, ktoré budú vychádzať z udržateľnosti Eh, hovorili ste mm, samozrejme o tých najlepších výsledkoch a všetky členské štáty, eh, aj farmári majú podobný pocit. Je potrebné, aby sme našu politiku tvorili tvorili, povedzme, na masovej báze, ale zároveň je veľmi dôležité nestrácať zo zreteľa aj záujem, záujem jednotlivca. Európsky projekt sa zrodil z chaosu a deštrukcie, pán predseda. Európania chceli niečo lepšie a rozhodli sa, že sa o to budú zasadzovať. V mnohých prípadoch sa im to podarilo a často, často sa podarili veci najmä vďaka obchodu. Európske súdy boli počas 10 ročí veľmi dôležité, ale mm, aj obchod mal, eh, aj obchod mal obrovský dosah a ešte väčší ho bude mať do budúcna akým, akým v obchode dôležitý, ako, ako obchodujeme. To je dôležité aj pre naše hodnoty, pre naše presvedčenie. Má to dosť na naše vzťahy naprieč naprieč e, svetom. Musíme byť e, silným globálnym hráčom a musíme posilniť naše líderstvo v rámci obchodu. Každý aspekt by mal preukázať lokálne aj globálne rozsah nášho záväzku, nášho záväzku, ktorým, ktorým hodláme prispieť e, k mieru, k prosperite. Ja som presvedčený o týchto slovách a dúfam, že budem môcť e, preukázať toto presvedčenie každým dňom počas svojej práce. Pekne ďakujeme, pán dezignovaný komisár. Nech sa páči, politické skupiny. Teraz je to na vás, aby ste vyhodnotili dnešné vypočutie že budeme mať e, príležitosť e, pol hodinu. Vidíme sa o pol presne. Zídeme sa za zátvornými dverami a budeme diskutovať o výsledkoch hearingu. Takže presne o pol desiatej sa tu opäť vidíme a budeme diskutovať o výsledkoch.